Všetkých vás srdečne vítam. Znova budeme pokračovať tam, kde sme prestali v našom dopoludnejšom rokovaní. Budem hovoriť po nemecky, čiže budete musieť použiť sluchátka. Vítam všetkých poslucháčov. Bod, ktorému sa teraz budeme venovať, je bod Erasmus for All, Erasmus pre všetkých, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu mládež a šport a poprvýkrát budeme oficiálne diskutovať o návrhu komisie pre túto oblasť vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport pre obdobie 2014 až 2020. Všetci sme medzičasom zistili, že návrh všetky, oblast, všetky programy skoršie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a taktiež um, programy Comenius, Erasmus, Da Vinci, um, zastrešuje pod jednou strechou Erasmus Mundus, Tempus, bilaterálne programy medzi EÚ a tretimi krajinami a taktiež mládežnícke programy. E, Návrh obsahuje aktivity e, pod názvom Jean Monnet a zvláštnu kapitolu šport. Budem prezentovať prvé myšlienky k tejto téme a k štruktúre. V júli sa ešte raz detálne budeme venovať na rokovaní tomuto návrhu, najmä technickým a riadiacím aspektom, tie sú veľmi dôležité a následne návrh správy prednesiem v septembri na rokovaní a na začiatku novembra budeme hlasovať. Ako všetci vieme, ešte nevieme, koľko dostaneme peňazí, práve preto urobíme všetko, budeme sa venovať všetkým číslam iba v percentuálnom vyjadrení a potom uvidíme, ako sa to vyvinie na začiatku roka. Dobre teda. Následný program k Lifelong Learning, viacročný program, prediskutujeme, je naplánovaný na 7 rokov. Odráža priority stratégie Európa 2020 a základnej iniciatívy komisie. Je to jeden z hlavných piatich cieľov v rámci stratégie 2020 zredukovať e, počet e, žiakov, ktorí neukončia základné vzdelanie na menej ako 10 a zvýšiť e, počet študentov, ktorí um, absolvujú vysokoškolské vzdelanie na viac ako 40. Myslím, že komisia práve pre túto oblasť naplánovala uh, väčšiu kapitolu prostriedkov. Je to o 70 viac, než s čím rátala komisia. My sa pripájame k tomuto návrhu a dúfame, že najmä v strednodobom finančnom plánovaní, keď bude k dispozícii, bude všetkým jasné, že bez vzdelávanie, bez, bez vzdelávania nič nemôže fungovať že všetko je potrebné navýšiť na minimálne 70 Ak sa porovnáme s inými programami, ako napríklad Social Funds, vieme, aký maličký je náš podiel a preto ho nechceme nechať tak, v takejto minimálnej podobe a s ohľadom na vysoké ciele, ktoré máme, by sme radi rozšírili objem prostriedkov. Čo sa týka bežiaceho programu pre celoživotné vzdelávanie, Máme tu zhrnutie aj pre ostatné programy, pre oblasť vzdelávania, odbornú prípravu. Čiže bude to vysokoškolské vzdelávanie Erasmus, školské vzdelávanie Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus a potom programy ako Erasmus Mundus Tempus a ďalšie bilaterálne programy medzi EÚ a krajinami a k tomu ešte navyše program Mládež a v pohybe a návrh e, známy pod názvom Jean Monnet pre oblasť e, športu. Ďalším veľkým návrhom, veľkou zmenou je architektúra návrhu komisie, ktorá chce zabezpečiť rovnováhu, čiže aby administrácia samotných programov sa zracionalizovala a zjednodušila. To si komisia myslí. Program je teraz vystavaný na troch druhoch aktivít. Po prvé mobilita jednotlivcov, po druhé spolupráca na podporu inovácií a hodnotiacich procesov a po tretie podpora politických reforiem. Zatiaľ, čo vítame zjednodušenia, to veľmi chceme najmä pri podávaní návrhov, sa tak však skomplikuje v oblasti mládeže a vzdelávania identifikovať jednotlivé aktivity, najmä v oblasti mládeže v, v, prog- v návrhu um, programu sa táto oblasť takmer nevyskytuje. Pre oblasť mládeže sa nevyskytuje ani návrh, ani samostatná kapitola. Musíme zabezpečiť, aby bola podpora zabezpečená aj naďalej, ktorá zodpovedá um, zvláštnym nástrojom, štruktúram a cieľom európskej práce s mládežou. A to znamená, ak tam nie je obsiahnutá zvláštna kapitola pre mládež, rečnička sa opravuje, nie samostatný program. Mládež potrebuje samostatný program v rámci týchto aktivít, aj samostatný rozpočet a musí byť jednoznačne popísané, aké aktivity sa budú podporovať. <clears throat> Samozrejme je dôležité, aby mladí ľudia mali kľúčové kompetencie a schopnosti, ktoré sú podstatné na pracovnom trhu, ale nejde len o to, Nejde len o pracovný trh, ide aj o rozvoj osobnosti, kultúrne aspekty a spoločenskú účasť, ktorú musíme primeraným spôsobom podporovať a musíme to v programe pomenovať. Druhý bod. Názov. Erasmus for All nie je vhodným názvom Erasmus je pevne spojený s vysokoškolskou oblasťou a mobilitou študentov vysokoškolákov a názov je skratkou, ale neskôr um, názov súvisel uh, s pánom Erasmon, pretože je to European Scheme for Students. Doteraz poznáme tento program ako celoživotné vzdelávanie, Avšak e, tento program presahuje rámec toho, čo poznáme pod názvom Erasmus. Aj školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých patrí do oblasti vzdelávania, do Erasmu a nie všetky tri typy sú spojené s mobilitou, ani nemôžu byť, avšak súvisí to aj s regionálnou spoluprácou, škôl v rámci Comenius Regio, čo bolo veľkým úspechom v tomto programe, part- s partnerstvami v oblasti vzdelávania dospelých a ešte mnoho ďalšieho a preto nemôžeme zužovať to, čo sa skrýva pod názvom programu, pretože tento názov sľubuje to, čo nemôže splniť, lebo Erasmus for All, ak by to bolo len pre vysokoškolákov určené, tak eh, by to bolo lžou Erasmus zostáva programom len pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. Prosím, aby ste si premysleli, či by sme v prípade tomto nemali zostať pri názve Lifelong Learning, tak ako komisia pred 5 a 6 rokmi založila tento program, tak to bolo lifelong learning. My sme to nevymysleli, vymyslela si to komisia a nám sa to páčilo, pretože to pokrývalo v tejto oblasti všetko a preto by sme chceli, aby sme dostali návrhu komisie spred 5 rokov, pretože to, čo robíme teraz, prepojenie rôznych oblastí, to by sa bolo dalo urobiť pred 5 rokmi pod názvom Lifelong Learning a to, bola, to bolo našim zámerom, keď sme vtedy s tým súhlasili. Teraz prejdime k názvu značky, brand name, identitu jednotlivých vzdelávacích programov musíme zachovať a posilniť a práve preto sú zavedené značky také dôležité. Comenius pre školské vzdelávanie, Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, Leonardo da Vinci pre odborné profesijné vzdelávanie a da Vinci pre mládež. V jednotlivých vzdelávacích sektoroch, o ktorých sa tam hovorí, Fungujú veľmi silné siete, ktoré sa vytvorili za posledných niekoľko desaťročí. Sú to siete používateľov a organizátorov, ktorí už roky sú dobre oboznámení a fungujú s týmito značkami. Viem, že mnohí nepoznajú Comenius, mnohí e, poznajú Erasmus, ale mnohí nepoznajú Comenius. Ale Komenius sa nezameriava na jednotlivých žiakov, ale na školy, na siete, ktoré umožňujú to, čo by sa v rámci Komenia malo diať. Je tomu inak než v Erasme. Preto vás prosím, aby ste si premysleli, aby sme to zosúladili s tým, čo chce dosiahnuť komisia. Čiže aby sme zabezpečili spojenie medzi jednotlivými časťami, aby sa už zaužívané značky zachovali. Ide o aktivity v súvislosti s aktivitami, ktoré majú byť podporované v programe, sa rozvinula ešte diskusia. Musíme ďalej diskutovať. Návrh komisie zostáva veľmi všeobecný. Čiže nie je celkom jasné, aké aktivity sa budú a ktoré sa nebudú podporovať. Potrebujeme viac prehľadnosti a informácií na to, aby používateľia programu našli tieto um, fakty aj v právnom texte. Nenašla som to tam. Nie som scout, ktorý to bude hľadať. Chcem veľmi ľahko nájsť čo je možné pre tých, ktorí potrebujú Comenius alebo Grundtvig a čo je možné urobiť pre všetkých ostatných. Čiže musí to byť používateľsky orientované, musí to byť prehľadnejšie, aby sa človek vedel zorientovať. A teraz k štruktúre správy. Navrhujem, aby sme našim pozmeňovacím návrhom tak zmenili návrh komisie, aby sme jasne oddelili mládež šport a vzdelávanie. Pre každú oblasť by to mala byť samostatná kapitola, všeobecné vzdelávanie a profesné vzdelávanie jedna oblasť, po druhé mládež, po tretie šport. Kapitola všeobecné a odborné vzdelávanie by mala mať značku jednotlivých vzdelávacích oblastí a jednotlivé ciele. Architektúra návrhu komisie by mala byť čiastočne zachovaná tak, aby jednotlivé kapitoly sa naďalej orientovali na tri kapitoly navrhované komisiou mobilita jednotlivcov, spolupráca na podporu inovácií a hodnotiacich procesov, ako aj podpora politických reforiem. Všetko by sa to malo pridržať stanovenej štruktúry. Avšak aktivity 1 a 2 by mali byť pre každú vzdelávaciu oblasť detailnejšie popísané, aké aktivity sa podporia. Príklad. Aktivita mobilita vzdelávania jednotlivcov musí uvádzať, že v rámci Erasmu, teda v sektore vysokoškolské vzdelávanie, mobilita jednotlivých študentov pre štúdium a prax musí sa podporovať rovnako ako pre študentov na stredných školách. V druhej oblasti podpora inovácií, tam by sme mali zdôrazniť, že v rámci školského vzdelávania základné stredné školy, napríklad v rámci Komenia, sa majú podporovať partnerstva medzi školami a majú sa vyvíjať programy spolu s učiteľmi a žiakmi, alebo regionálne partnerstva, ktoré sú známe ako Comenius Regio, pre oblasť vzdelávania dospelých gruntvých by okrem iného bolo dobré spomenúť multina, multilaterálne projekty a siete, ktoré slúžia výmene skúseností pre aktivity 1 a 2, čiže mobilita vzdelávania a kooperácie by boli potrebné takéto detailné popisy. Je to pre nás ťažká práca, ale naši spolupracovníci boli zvolení na to, aby to dokázali urobiť. Prechádzam v oblasti mládež. Táto oblasť by mala zodpovedať štruktúre návrhu a obsahovať tri aktivity. Po prvé, mobilita vzdelávania jednotlivcov, po druhé, podpora inovácií a odmediacich procesov, stále to isté, podpora politických reforiem. Aj v oblasti mládež musia byť tieto aktivity 1 a 2 konkrétnymi aktivitami, napríklad mládežnícke výmeny a Európska dobrovoľnícka služba. Je to celý akčný plán, ktorý by mal byť prispôsobený špecifikám sektoru mládeže. Prechádzam k športu. Je tu samostatná kapitola pre šport, ak to porovnáme s inými kapitolami, tak je určite minimálna. Ale nie sa čo diviť. Používateľia programu v tejto oblasti by mali byť verejnými e, zariadeniami alebo občianskými organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti športu. Návrh však e, explicitne nevymenúva masové športové podujatia. Návrh by mal zohľadňovať aj dobrovoľné športové aktivity v tejto oblasti a podporovať prepojenie športu a vzdelávania. Jedna z aktivít je podpora nekomerčných športových podujatí. Takáto podpora by mala byť možná vtedy, ak sa takéto aktivity úzko vzťahujú e, na ciele, čiže podporu sociálnej inklúzie z nevyhodnených skupín. Spomeniem napríklad paralympiádu alebo špeciálne olympijské hry a podobne. Prechádzam k aktivitám Jean Monnet. Toho času máme 6 inštitútov, ktoré sú podporované v rámci aktivít Jean Monnet. Musím povedať, že Jean Monnet Shares s tým nesúvisia, tí, tie zostanú zachované, ale v rámci týchto aktivít Jean Monnet existuje 6 inštitútov, ktorí dostávajú zvláštnu podporu, avšak komisia zo šiestich 4 odložila ad acta, povedala môžu podať žiadosti o čokoľvek, ale zostáva tam len, zostávajú len Brugy a Florencia. Maastricht vypadol, právna akadémia v Tríre, Európska akadémia v Mittelfáde a International Center for European Training v NIS tam už takisto nie je. Dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia, tieto inštitúty však všetky podporujú, trv, potrebujú trvalú podporu. Nie, nie je dôvod na to, prečo by sme mali rozlišovať medzi prvými dvoma a zvyšnými štyrmi. Bolo mi povedané, je to preto, lebo v ostatných oblastiach je na trhu veľká konkurencia a preto nesmieme podporovať len jednotlivé inštitúty. Ak argument trhu by mal zabrať, tak potom by to malo platiť aj pre Brugy a Florenciu. To, čo sa tam vyučuje napríklad v Brugách, zbožňujem to mesto, nie som za to, aby sme ich nepodporili, ale ak by mal platiť argument trhu, tak, tak by som rada povedala, že univerzita v Sarbrukene v Nemecku je takmer taká stará ako v Brugách, robia to isté a od nás nedostali ešte nikdy ani cent. Čiže, ak by sme zvolili kritérium konkurencieschopnosti takto neobstojí. Musíme povedať buď všetci, alebo nikto. Všetci musia mať možnosť sa uchádzať um, o podporu v rámci Call for Projects výzvy na predkladanie projektov. Rada, to som medzičasom počula, sa už rozhodla. Rada povedala, že všetci sa budú môcť uchádzať. Prechádzam k ďalšiemu dôležitému bodu. Minimálne podiely pre jednotlivé odvetvia. Minimálne podiely pre jednotlivé vzdelávacie ciele sú obsiahnuté len v sprievodnej správe, ale nie v návrhu samotného právneho textu. Nemá to teda um, záväznú platnosť a je však nevyhnutné, aby sme výšku týchto minimálnych podielov mali priamo v právnom texte. Musíme o tejto výške diskutovať. V programe pre celoživotné vzdelávanie Tieto tieto podiely predstavovali doteraz 82%, a k tomu ešte treba prirátať eh, Youth in Action. A teraz, keď, keď to zrátame, komisia rátala s tým, že tam bude len 56% rozdelených pre jednotlivé sektory. V správe je uvedené, aby sme zabezpečili, že podstatní aktéry a skupiny príjemcov dostanú minimálne toľko podporných prostriedkov ako v období 2007 až 2013. Preto rátame s, nás, na, preto rátame s takým a takým minimálnym podielom. 25 vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých 17 z toho vzdelanie dospelých 2%, z väčšej podkategórie a školské vzdelávanie 7%. Kolegyňa a kolegovia, myslím si, že 90% by sme mali rozdeliť. Boli sme sem zvolení ako politickí predstavitelia a my chceme môcť určovať, čo sa stane s týmito peniazmi a nechcem, aby som mohla disponovať iba 56 alebo by som rozhodovala o 44 Vážené poslankyňa a poslanci, myslím, že ste skvelí, ale o peniazoch, ktoré môžeme vydať z vrecka, by sme chceli aj rozhodovať. Je to tak, parlament bol na to zvolený a nebol zvolený na to, aby nevolený orgán, ktorý určite dobre pracuje, mal takéto právomoci. Takto to robiť nebudeme dobre národné agentúry. V programe je napísané, že už len jedna agentúra v každej krajine pre všetko to, čo sme teraz vymenovali, bude mať kompetencie. Myslím, že z ohľadu subsidiarity by sme to mali prenechať tým, ktorí sa tým zaoberajú priamo na mieste, čiže členským krajinám. Je jasné, že žiadna krajina na administratívu nesmie vydať viac, než sa naplánovalo. Ja som ešte nezistila, že nejaká krajina, ako napríklad Nemecko, ktorá má pre každý program jednu agentúru, že by sme vydali o cent viac, než by bolo naplánované. My sme to totižto vyriešili inak. Nemáme agentúru pre program program, ale máme kanceláriu pre jednotlivé programy, v ktorých už pracujeme. Platí to aj pre DAD, Nemeckú akademickú výmenu službu. Takže túto štruktúru sme už mali a potom sme to už len prispôsobili. Preto ma teší, že aj rada sa rozhodla, že z agentúry urobí agentúry množné číslo. Takže každý si to potom vo svojej členskej krajine môže urobiť tak, ako doteraz. Teraz tu máme otvorené otázky je ich mnoho, ale teraz vymenujem tie problematické otázky, ktoré nás trápia. Rozpočet pre program komisia navrhla, aby sa rozpočet navýšil v porovnaní s doterajším o 70 čiže 17,3 miliard eur. To samozrejme vítame z úprimného srdca, avšak musíme počkať na to, kým dostaneme definitívne rozhodnutie o rozpočte až po uzavretí rokovaní o strednodobom finančnom pláne. Ja dúfam, že budete šikovnejší než naposledy a urobíme to ešte pred koncom tohto roka. Potom by sme mohli už s programami pre rok 2014 začať. Ak to však bude pokračovať až do polovice alebo do začiatku alebo polovice budúceho roka, tak to bude problematické. Dúfam, že preváži zdravý sedliacký rozum keďže máme len k dispozícii maličkú časť e, financií z veľkého vreca, z veľkého balíka, tak dúfam, že v rámci rozpočtovej kontroly v spolupráci s radou a s komisiou dosiahneme 70-percentné navýšenie, pretože tak dúfame, že sa nám toto navýšenie podarí dosiahnuť. Ešte tu máme jeden problém. Ako sme už diskutovali v kuloároch, komisia ráta s niečím tým, s nie, niečím takým, čo nás najskôr veľmi potešilo, a to, že budeme hovoriť o Erasmus Masters Degree Mobility Scheme, to znamená, že by sa to dalo dosahovať aj v inej krajine EÚ. Na to sa budú potom rozdávať e, kredity z EGB. A my by sme mali v našom programe vytvoriť garančný fond. To znamená, že pri to záruky by sme mali mať k dispozícii 181 miliónov počas trvania programu a samotný rozpočet potom narastie na 180 miliónov ročne. Tieto financie nebudú potom k dispozícii na bežné používanie, pretože je to záručný fond. Nie je to pre tých ľudí, ktorí ukončia školu, pretože ešte nebudú mať zamestnanie, ale môže sa to používať na iné účely v rámci programu. Ide o 5 e, e, rozpočtu programu. Merkungen Toľko také všeobecné poznámky k tomu, e, nad čím som sa zamýšľala. U ďalších podrobností ešte zvažujeme, ale chcela som vám tak zoširšia povedať to, čo si myslím o, o tomto programe. Myslím si, že e, v základných rysoch je dobrý. Myslím si, že je tu aj priestor na zlepšenie. A potom ešte tie veci, tie jednotlivé časti, to znamená, to, čo by bolo ešte dôležité pri Erasmus, e, napríklad letné ak- e, akadémie, alebo že určité mesiace e, by sa táto mobilita povolovala, ale nie pre niekoľké roky. To všetko je na diskusiu, keď potom od júla a v septembri budeme mať vlastne program pred sebou. Potom môžeme predkladať pozmeňujúce návrhy, aby sme vstúpili do podrobnosti. Prosím, nehovorme teraz o detailoch, ale na základe toho, čo som vám načrtla ako štruktúru a čo myslím máte k dispozícii v angličtine, aby sme o tom diskutovali, máme na to asi pol hodinku a potom by sme vlastne zasa mali prejsť k téme inej mm, Musela som predniesť všetko, čo som chcela, ale e, nehovorte prosím o všetkom, ale len tam, kde by ste chceli kritizovať, alebo veci viete zlepšiť. Pani tieňová spravodajkynia nevedela, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade by som chcela povedať, že s väčšinou vecí, ktoré pani predsednička, pani spravodajkynia navrhla, e, samozrejme súhlasím. Ja som veľmi rada, že my sme začali diskusiu o tomto programe už skôr a že naozaj už sme mali aj stretnutie k tomuto a väčšina z nás sa dohodla na niektorých veciach, takže len to, čo je pre mňa veľmi dôležité. E, ako ste spomenuli, ja som veľmi rada, že ste navrhli zmenu štruktúry programu na tri dôležité cieľové skupiny a to je práve vzdelávanie mládeže šport, pretože som bola veľmi sklamaná z pôvodného návrhu, keď mládež bola práve nejakým spôsobom um, nevyňatá, ale vôbec nebola nejak uh, spomenutá v pôvodnom návrhu komisie. A som veľmi rada, že aj uh, Európska rada, ktorá sa už uznesla na svojich základných uh, princípoch, ako chcú k tomuto programu pristupovať, súhlasí s nami v, tej, v tomto návrhu. Čiže naozaj špeciálna kapitola, ktorá sa bude týkať len mládeže, mládežnického programu, je z nášho pohľadu veľmi dôležitá a naozaj som veľmi rada, že v tomto môžeme spolu súhlasiť. Ehm, samozrejme, minimálne alokácie programu súhlasím minimálne 90 pretože naozaj polovica financií predsa nemôže ísť na rozhodnutí komisie, ako budú oni chcieť. Čiže, ako bolo povedané, sme poslanci a chceme rozhodovať o veľkej väčšine celého tohto budžetu, ktorý my dúfam, že bude taký, ako bol navrhnutý a že naozaj bude ehm, taký nárast, v aký dúfame. Uh, Eh, samozrejme, keď hovoríme o tomto programe, veľkým eh, zámerom komisie bolo, eh, bola zamestnateľnosť, čo je samozrejme veľký problém, ale keďže hovoríme o programe v oblasti vzdelávania, mládeže a športu, nie vždy môžeme hovoriť len o zamestnateľnosti. A veľmi dôležité súčasti tohto programu bolo samozrejme výchova k aktívnemu občianstvu, autonómia mládeže, sociálna kohezia a ďalšie iné aspekty, ktoré vieme, že za tie roky, ktoré tie ostatné programy, ktoré sa stali súčasťou Erasmu pre všetkých, fungovali, takže boli veľmi dôležitou súčasťou a naozaj naozaj pomáhali, pretože nie je vzdelávanie iba o tom, že niekto skončí vysokú školu, má možno 30 rokov a tým končí jeho vzdelávací proces. Ale samozrejme, keď hovoríme o vzdelávaní, z nášho pohľadu ako výboru je to vzdelávanie celoživotné. To znamená vzdelávanie bez ohľadu na vek, na pohlavie, na rasu, e, takisto na národnosť, ale takisto aj na sociálny status. Čiže naozaj veľmi dôležitá súčasť je, aby aj finančné prostriedky, ktoré sú alokované, boli alokované pre všetky sociálne skupiny a som veľmi rada, že pani spravodajkňa spomenula, že veľakrát e, Erasmus bol naozaj programom, ktorým si mohli dovoliť len e, lepšie situovaní sociálne občania alebo študenti a naozaj je potreba trošku prehodnotiť aj e, granty alebo teda podporu, ktorá sa v týchto programoch dáva, aby naozaj každý mal možnosť. Veľmi dôležitá vec, čo sa týka ešte fungovania neziskovej organizácie alebo mládežnických organizácií, ktoré máme práve pod týmito programami, ktoré sú súčasťou Erasmu pre všetkých, sú tzv. operačné granty. Je to možno špecifikum, ale boli by sme radi, keby operačné granty zostali, pretože v pôvodnom návrhu nie sú. A nehovorím teraz len o Európskom mládežníckom fóre, ako komisia povedala, veď vy ho dostanete, ale hovoríme o ďalších x organizácia, ktorých sa toto týka, lebo naozaj, ak nezachováme e, operačné granty, administratívne granty pre organizácie v mládežníckom sektore, máme naozaj problém s tým, že veľká väčšina týchto organizácií nám môže zaniknúť, pretože nebudú mať proste financie na svoje fungovanie. Čiže naozaj veľmi dôležitá vec, ktorú by som veľmi rada podporila a to je z môjho pohľadu jedna z takých kľúčových. Eh, čo sa týka žalmúne programu, súhlasím s pani, s pani eh, spravodajkyňou. Národní koordinátori agentúry, eh, myslím si, že zachovanie súčasného stavu má opodstatnenie, pretože nemá zmysel vymýšľať niečo nové a znova vytvárať novú štruktúru. Aj tak je z toho dosť veľký, dosť veľký problém a veľký zmetok z toho celého návrhu, takže na čo vymýšľať nejaké nové veci. Môžem hovoriť ešte 20 minút, ale nechám priestor ďalším. Ďakujem vám pekne a teším sa na spoluprácu. Siekot. Vielen Dank, Frau Trüppel. Ja, vielen Dank, Doris. Vielen Dank für die umfassende und klare Präsentation. Die Wertschätzung der Forschung. Obsiahlu prezentáciu. Myslím si, že určité body treba vyňať. Naozaj je potešiteľné, že je tu navýšenie rozpočtu. Um, ehm, 80 aj teraz v kríze pri nezamestnanosti mladých a pri vývoji v členských krajinách je to dôležitý politický krok v tomto programe a v tejto oblasti vzdelávania, e, ďalšieho vzdelávania a mládežnických programov robiť viac. Chcem však poukázať i na to, že 8 čistých prispievateľov v rade e, podľa merania Európskeho parlamentu pre budúce finančné výhľady, že sa tu má krátiť o 10 To znamená, že tento návrh vôbec nie je zabezpečený. Sú určite, môžeme predpokladať, že v rade dojde ku konfliktom e, určite všetko ostatné, Doris, čo by sme dosiahli, by bola politika krátkozraká a nesprávna. Musíme jednoducho, bohužiaľ, e, riešiť tak, ako, tomu, e, ako nás k tomu vnúti realita a musíme sa snažiť vyhnúť problémom. Okrem toho si zdôraznila, že pri všetkej nevyhnutnosti vzdelávania, všetky tie otázky sociálnej inklúzie, rozvoja osobnosti, že všetky tieto otázky nemožno zabúdať a že i oni e, sú podstatné pre e, humanistický ideál vzdelávania, e, aby boli ľudia spravodlivo v tejto oblasti a musíme neustále zdôrazňovať, že ide o to, že program tie jednotlivé aspekty odzrkadľuje. Pokiaľ ide o názov, komisia a, si tu vlastne berie nárok, že ten názov je preto správny, že e, Erasmus je e, veľmi úspešný a preto ho treba ďalej popularizovať i v tomto názve Erasmus for All. Je to určite úspešný príbeh, ale napriek tomu je podľa mňa nesprávne nazvať takto celý program, pretože to je naozaj e, taký všeobecný názov. Nie ide tu o Erasmus pre všetkých Znamená to totiž, že jednotlivé programy sa v tom stratia, zapadnú do úzadia a preto si myslím, že existuje veľa dobrých dôvodov preto, aby sme buď e, použili starý, starý názov, celoživotné vzdelávanie, lifelong learning, a tiež som sa zamýšľala nad tým, že by sme e, rovnako mohli povedať aj education for all, vzdelávanie pre všetkých, pretože i to by jasne vypovedalo o tom, o čo ide, teda o vzdelávanie pre všetkých s jednotlivými podprogramami to ešte môžeme e, diskutovať. Ďalšia poznámka z mojej strany a to k, e, k tým e, jednotlivým aktivitám, pretože neustále sa tu, sa tu argumentuje projekto, projektovým podporovaním, že treba byť trhový. Tieto projekty, tieto inštitúcie, ktoré sa tu uvádzajú v minulých rokoch vždy sa vyvíjali zo zmiešaného financovania a museli sa prebiť na trhu to je podľa mňa správne, aby proste neskostnateli napriek tomu nemôžeme ohroziť ich inštitút, ich existenciu a nemôžeme tento typ e, smýšľania podporovať len cez projekty a cez trhové myšlenie, takže Doris to veľmi správne určite tiež postihla. Toľko z mojej strany. Ďakujeme teraz Marko, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, e, pani predsednička. E, ďakujem za e, prednesenie správy. Dúfam, že sa komisia neurazí, ak poviem, že tento návrh považujem za podstatne rozumnejší a lepší, než bol ten pôvodný návrh. Keď sme začali diskutovať o Erasmu pre všetkých, tak v zásade boli na začiatku tri problémy. Okrem toho názvu, dnes už sme si povedali, že Erasmus je skutočne veľmi dôležitým milníkom, ale ako už povedal, kolega, povedal kolegyňa Trivelová, vieme, že sú e, problémy s určitým obmedzením e, tohto programu. Ja sa tu v e, Bruseli stretávam s mnohými učiteľmi a študentmi, ktorí prichádzajú prostredníctvom iných programov Takže mali by sme e, sa teda e, zamýšľať aj nad inými úspešnými e, programami a nielen nad Erasmom. Takže o tom by sme mali ešte diskutovať a ale označenie Erasmus pre všetkých podľa mňa nie je najlepším označením tohto programu. Po druhé, dať všetko dokopy. No, my sme si od začiatku mysleli, že by sme tie dva programy mali oddeliť. Mali by sme rozlišovať medzi vzdelávaním na jednej strane a e, mládežou a športom na druhej strane. To, tento m, mm, návrh predstavuje snahu o určité skoordinovanie, ale e, myslím si, že by sme to teda mali vnímať takto na jednej strane mládež a šport, na druhej strane vzdelávanie. Myslím si, že pokiaľ ide o tieto otázky, musí komisia pochopiť, že je potrebné rozlišovať medzi týmito troma sektormi s, príslušným, e, s príslušnými finančnými prostriedkami. Musíme podporovať tie prípady, ktoré E, priniesli dobré výsledky. Sú krajiny, kde existuje jednotná, jediná agentúra, sú iné krajiny ako Taliansko, kde ich tých agentúr viac. Musíme sa na to teda pozrieť. Nie je nutné snažiť sa všetko zastršiť jednou agentúrou nevyhnutne, nejakým rigidným spôsobom. Konkrétny e, rozpočet samozrejme tie krajiny musia rešpektovať. Ale chcem len povedať, e, že by sme nemali byť príliš rigidní. E, v správe sa o tom jasne hovorí a poukazuje sa na konkrétne príklady, takže toto je dobrý začiatok. E, pokiaľ ide o inštitút Žamone, myslím, že nemá zmysel rozlišovať a vytvárať konkurenciu, ktorá nie je potrebná. No a napokon otázka fondov finančných prostriedkov, pokiaľ ide o financovanie. Ehm, parlament rozhoduje o politikách, mal by rozhodovať aj o financovaní. Rešpektujeme našich úradníkov, ale práve parlament je inštitúciou, ktorá by mala rozhodovať o tom, ako sa tieto finančné prostriedky použijú. E, ešte raz vám chcem poďakovať za vašu správu, ktorá skutočne predstavuje veľmi dobrý začiatok. Ďakujem srdečne, ďakujem Doris aj za prezentáciu tvojej správy. Všetko to, čo si povedala, e, len podporím a to dôrazne. E, určite nechcem tieto veci opakovať. Čo je pre mňa veľmi dôležité a čo je podľa mňa vždy nepríjemné, keď e, si čítam návrh komisie, je práve tá otázka všetko e, hodiť len na ekonomickosť, hospodárne využitie, využitie e, ale tie ostatné veci, sociálna inklúzia, tieto veci idú potom bokom a preto chcem povedať celkom jasne, že akokoľvek pekne a hodnotne pre nás môžu vyzerať tieto programy, nie sú to programy na to, aby e, v nejakej forme bojovali proti terajšej kríze. Na to vlastne nemajú dostatok prostriedkov a preto týmito problém, programami nemôžeme vy, vyriešiť nezamestnanosť mladých v Európe E, jednoducho sú to len doplňujúce programy, ktoré dodatočne mladým i starším ľuďom dajú možnosť, e, mali by dať možnosť e, v zahraničí sa presadiť, na, naučiť sa, použiť svoje skúsenosti, prispieť k rozvoju osobnosti a aby sme podporili európsku identitu. Nemôžu jednoducho znižovať o 50 nezamestnanosť v Európe, to treba vyjasniť, pretože inak by sme mali jednoducho nesprávne očakávania jednoducho toto ten program splniť nemôže a to ani nikdy nemalo byť jeho úlohou. Na to má naozaj ciele e, úplne iné. A do tejto miery ma rozčuluje, že z časti tieto diskusie okolo názvu už spôsobili určité škody. Uvediem e, príklad. E, mala som tu návš- na navšteve triedu žiakov s učiteľkou, ktorá sa zaujímala o projekty Comenius a vraj jej odpovedali, aby sa e, ponáhľala, poponáhľala, pretože o dva roky ten program už nebude existovať. A to sú také diskusie, ktoré už teraz e, spôsobujú škody. To, čo navrhuje komisia, e, podľa mňa je to škodlivé a treba sa veľmi rýchlo pozrieť na to, aby sme vyvinuli proti e, opatrenia, aby sme sa tu nezhodli, e, alebo aby sa tu nešírili zvesti, že v budúcnosti takéto programy existovať nebudú. Takže mladý, vzdelávanie, šport, to sú ciele a treba celkom jasne rozčleniť konkrétne, konkrétne zacielenia a, a tie staré mená treba minimálne zmie, zmieňovať, o, o, o, e, zachovať a myslím si, že aby, e, je dôležité, aby ľudia rozpoznali, e, ktoré časti programu vôbec pre ľudí sú prí, prístupné, to terajšom návrhu jednoducho zmizlo, je to, je to nerozpoznateľné, je to zmiešané, e, na konci sa nikto necíti byť oslovený týmto programom a to myslím si nie je to, čo by sme chceli a teším sa tiež na to, že celkom oč- očividne tu vo, výbere, vo výbore e, máme e, silnú, sil, silný konsenzus a myslím si, že e, v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o rozpočet, máme dobrý, dobrý program, budeme mať dobrý program, jasne štrukturovaný, jasné rozpočtové linky, každý bude vedieť, čo má k dispozícii, čo k dispozícii nemá a preto sa aj teším na ďalšiu diskusiu. Marie Teres Sanchez Schmidt je ďalšou rečničkou, hovorí pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička za túto komplexnú analýzu návrhu komisie, Európskej komisie, Erasmus pre všetkých. Musím hneď na začiatok povedať, že mm, súhlasím s tom, čo sa povedalo o tom názve. Celoživotné vzdelávanie je oveľa generickejší názov, ktorý môže obsiahnuť všetko, o čo nám ide v rámci tejto politiky. Označenie Erasmus, no, to je veľmi známe, ale nakoniec to bude príliš obmedzujúce, lebo sú aj iné dôležité aspekty, osvedčené praxe, e, vytváranie e, sietí, e, projekty takých tých doplňujúcich programov a podobne. Programy, ktoré existujú, sú známe a uznávané, sú istým spôsobom viditeľné a tú viditeľnosť by sme mali zachovať tak, aby boli čo najlepšie čitateľné aj tie naše ciele. Na druhej strane tieto návrhy komisie e, predstavujú určitú stratégiu. Ak taká stratégia je, chceli by sme sa s ňou oboznámiť. Vychádzajú z analýzy potrieb. E, tieto programy Mm, fungujú dobre, prečo by sme ich mali teda e, rušiť alebo modifikovať? My sa predsa snažíme určitú koherentnosť. Musím povedať, že súhlasím e, s tým záverom, ku ktorému ste Doris dospeli. My sme politici, my by sme mali rozhodovať o strategických otázkach a o tom, ako sa rozdelí tento rozpočet. Máme na to kompetencie návrh komisie nám nesmie byť predkladaný len niečo, čo musíme nevyhnutne schváliť. My máme svoje návrhy, ktoré predkladáme. Som rada, že v tomto smere sme jednotní. Takže súhlasíme s tým, čo ste nám, čo ste nám predložili. Ďakujem. Intentaré ser porque... Ďakujem, Doris. Budem sa snažiť o stručnosť, lebo prakticky všetko už sa povedalo a pokiaľ ide o názov, bola by chyba, keby sme e, takto ten program nazvali. No a okrem toho, okrem iného aj preto, že to nie je podľa mňa vhodné meno pre program takéhoto typu, lebo to vedie k určitému, k mm, určitému znejasňovaniu toho, čo vlastne Erasmus e, znamená. A preto si myslím, že by sme mali zachovať tie rôzne označenia, o ktorých sme tu hovorili, lebo už sú známe, stabilné a v obchodnom svete napríklad e, keď už sa zavedie nejaká značka, no tak potom funguje. Takže my by sme teraz zbytočne takúto značku vlastne e, potlačovali alebo menili. No a pokiaľ ide o šport, máme málo kompetencií v tomto smere. Bolo by preto vhodné, aby sa e, podporili niektoré body v správe, ktoré idú naprieč e, celou správou e, podporovania športu v Európe alebo podpora takým tým lokálnym druhom športu, ktoré existujú v rôznych krajinách a sú súčasťou kultúrneho dedičstva. No a otázka Žamony ja tu úplne súhlasím s tým, čo sme povedali. Nepáčia sa mi tieto nominálne podpory. Mali by sme skutočne podporovať všetkých eh, tie existujúce programy, ale aj nové, ktoré ešte sa len vytvoria. A to by mohlo viesť aj k tomu, že sa aktualizujú tie existujúce programy. Takže Ehm, tieto programy by sa nemali však e, riešiť do nekonečna. Pokiaľ ide o rozpočtové otázky a zvyšovanie rozpočtu, neviem, um, z čoho mm, vychádzajú tie odhady, napríklad 70% a podobne. Ale o tom my, ako členovia parlamentu, musíme rozhodnúť. Sme to my, kto o tom bude rozhodovať. No a pokiaľ ide o zvyšok eh, hm, toho, čo sme počuli, nemám čo dodať. Ďakujem. Thank you very much, uh, Chairman. Pán Kirkop, prosím. Asmus, uh, well known various things. Ďakujem, pani predsednička. E, pokiaľ ide o priorit, stanovenie priorít, e, je taký výrok, keď mám málo peňazí, kúpim si e, knihy a keď mi niečo zostane, kúpim si jedlo a odev. Mm, takže to dávam do súvislosti s tým programom Erasmus, ktorý ja aj moji kolegovia veľmi podporujeme. Je to taký referenčný program a mm, v podstate je tu problém s tým stanovením priorit, tak vlastne ako sme to počuli v tom výroku Erasma, sú určité nejasnosti, pokiaľ ide o projekt a to najmä nie len ten objem rozpočtu, ale aj to, že 40 e, vlastne nebolo konkrétne priradených k žiadnej priorite. Nechcem tu zachádzať do takých všeobecností, e, pokiaľ ide o rozpočty, ale vždy je to otázka správneho zamerania e, tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Máme tu určité e, schémy, ktoré určite predstavujú e, pridanú hodnotu. Sú tu aj veci, ktoré môžu predstavovať pomerne veľké problémy. Viem eh, to aj zo skúseností zo Spojeného kráľovstva. Pokiaľ ide o program Jean Monnet, tam je 70 miliónov eh, eur. To je niečo, čo prevyšuje ďaleko eh, všetky tie finančné prostriedky vyčlenené na šport. Na to by sme sa mali predsa len lepšie pozrieť. Ja s vami, pani predsednička, v mnohom súhlasím. My sme si vždy hovorili, že Erasmus by predovšetkým mal e, byť akýmsi stimulom pre mladých ľudí. Nie je to nič, čo e, má nevyhnutne riešiť nezamestnanosť. A ten športový program, ten je hlavne zameraný na podporu e, tých najširších vrstiev mladých európskych občanov, ktorí majú určité potreby a šport je vynikajúcou príležitosťou pre nich. Možno E, tu zahrnúť e, a angažovať e, veľa mladých ľudí, lebo tí sú budúcnosťou Európy. No a chcem ešte povedať, že otázka tých nešportových, tých nekomerčných športových udalostí je niečo, čo by malo byť e, uvedené do súvislosti práve so stimulovaním tých, tých najširších vrstiev mladých ľudí, tak aby sa vlastne mohli navzájom e, stretávať a spoznávať, aby sa tí mladí e, Európania navzájom spoznávali. To je veľmi dôležité. Takže miesto toho, aby sme vytvárali bloky, napríklad rôzne partnerské organizácie a bloky krajín a tak ďalej, urobme to naopak, zjednodužme to tak aby sa do toho mohlo zapojiť čo najviac miestnych komunít a organizácií. Podobne e, je to napríklad v programoch pre rozvoj vidieka, to bolo veľmi, tie boli veľmi úspešné, takže ide nám e, o to, aby sme zapojili e, mladých ľudí do tohto, lebo rozvoj mladých ľudí to je prvá, to je naša naj, najväčšia priorita. Ďakujem vám. Na to sa pozrieme, áno. Slovo má pán Lokegard. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s mnohými pripomienkami, e, ktoré sme si vypočuli. A veľa ľudí už sa k tomu vyjadrilo. Takže e, ja s tým môžem len súhlasiť. Ale e, chcem predsa len povedať niekoľko slov. Pokúsim sa neopakovať tých ostatných predrečníkov. Komisia predložila veľmi dobrý návrh, ktorý obsahuje veľa vecí z tých predchádzajúcich programov. Ide najmä o zefektívnenie a zjednodušenie. A to je niečo, čo e, skupina LDS silne podporuje. Ja chcem e, uviesť štyri oblasti návrhu, kde môže e, parlament významným spôsobom prispieť. V prvom rade tá najaktuálnejšia téma, to je tá otázka názvu Ehm, to zjednodušenie viedlo k veľkej frustrácii mnohých zainteresovaných strán, ako sme už počuli. Takže nie je vlastne úplne jasné, e, kde sa vlastne v tom návrhu objavuje to odborné vzdelávanie a e, celoživotné vzdelávanie a tak ďalej, takže na to by sme sa mali konštruktívne pozrieť. Erasmus je nepochybne jednou z najsilnejších e, značiek ktorú by sme mali využívať ambicióznym spôsobom. Na druhej strane mm, aj Comenius, aj e, Leonardo je, sú niečím pomerne, pomerne známym, takže e, musíme sa snažiť do, do, dosiahnuť rozumný kompromis. A od toho sa určite radi zapojíme. Pokiaľ ide o otázku a kapitolu o mládeži, myslím, že e, to, čo sme si vypočuli, je dobrým rozhodnutím, dobrým nápadom. Šport e, hovorí sa o ňom v návrhu komisie. Ja by som veľmi chcel zdôrazniť otázku z posilňovania zdravia prostredníctvom fyzickej e, aktivity. ušetril by sa z národných rozpočtov oveľa viac, keby sme e, primeli ľudí k tomu, aby sa viac hýbali. Takže tu by sa hodilo prísť aj s novými myšlienkami, pokiaľ ide o tieto športové aktivity. Ale v každom prípade je to potrebné podporiť. E, otázka žamone a otázka podpory pre tento inštitút e, je to pomerne zvláštne rozhodnutie. Nie som si úplne istý, ako sa k tomu Aldo ako celok postaví, ale ja by som podporil e, v podstate všetkých tých šesť e, návrhov. Myslím, že je nelogické podporiť len dva a keď môžeme podporiť všetkých 6, e, to je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A takmer nemáme e, čas, prosím, pán Bago, neopakujte už to, čo bolo povedané. Ďakujem, pani predsednička. Tiež vítam návrh komisie, ktorý e, do viacročných perspektív výhľadov zahrnul aj, aj E, šport, akcie pre šport, ktoré sú v súlade s pracovným programom EÚ pre šport, ktorý počas maďarského predsedníctva EÚ prijala. A návrh je veľmi detailný, pokiaľ ide o implementáciu. Ten je však, táto časť je však veľmi všeobecná. A nerozumiem, ako to pokračovanie o dobre osvedčených programov možno zaručiť, ako môžu prežiť. Po tretie, pokiaľ ide o integračný program pre mládež, myslím si, že nie len, že forma, ale aj obsah by sa mal zmeniť. Národný, národné uh, kancelárie, národné uh, kancelárie budú veľmi, veľmi, veľmi skreslovať uh, vlastne to, to zviditeľňovanie programu. Ďalej potom medzikultúrne vzdelávanie, to by už, ak, ak to zostane v návrhu nezmenené, tak by nebolo súčasťou tohoto programu a myslím si, že mlado, mladí e, by mali mať v tomto programe osobitnú kapitolu. A pokiaľ ide o aktivity Žamone, tak treba povedať, že rada tu rozhodla a mňa ako člena Európskeho parlamentu, mňa to ale neviaže ako poslanca Európskeho parlamentu, takže nie som e, za názor, e, e, nie som za ten názor, že pridelovanie podpory by malo byť určované e, podávaním žiadosti. To by mala byť voľná súťaž, ktorá by podporila vlastne zvyšovanie kvality, aby sa zvyšovala kvalita programov. A preto nevidím dôvod, aby sa tu urobil zoznam inštitúcií. Takto som to nepovedala, to ste ma nepochopili. Ale o tom budeme ešte hovoriť. Slovo má Sabín. Ja tiež len veľmi stručne, pretože mnohé odznelo, podporujem ten e, základný tón dokumentu, tak ako vidíme túto správu, pretože to je práve tá správna cesta, aj keď sa zachová staré meno. Myslím si, že nad rámec Erasmu tie ďalšie ména sú určitou značkou, majú meno. E, pán Lökegaard, ak sa spýtam ži- e, žiakov, e, ktorí boli cez komenius niekde, tak sa veľmi identifikujú s tým názvom. Nebudú hovoriť o Erasme, ale o Komeniovi. Vidím, že dnes po obede je tu oveľa viac e, členov komisie než, než ráno a preto by som využila túto možnosť a položila otázku, keď komisia e, niečo navrhne, tých 56% doterajších e, rozhodnutí viazať a ten zvyšok percent Eh, nechať ako flexibilné peniaze. Čo ste si predtým predstavovali? Nie, za tým je nejaký dôvod a to by som veľmi rada vedela, prečo komis- čo chce kom- komisia s tými 44%, keď to takto zostavia, musí tam byť snad nejaká myšlienka. Eh, takže na to by som rada počula odpoveď. Ďakujem. Nech sa páči. Máte slovo. Vážený pán komisia. Nie ste komisárom, len ste tu za komisiu. Opravuje sa pani predsedne. A nebudem hovoriť o pocitoch ako, ako úradník, ale o pozadie veci. Máme pocit, že sú tu dôležité témy a mnoho tém, u ktorých e, je zhoda medzi nami a vami. Význam vzdelávania e, a mladých, e, význam lepšieho prepojenia programu s prioritami politík, to plne podporujeme. Takisto tiež súhlasujeme, pokiaľ ide o holistický prístup, kde by mal byť eh, aj eh, neformálne a formálne formy vzdelávania. A takisto súhlasíme so zjednodušením. A v neposlednej miere súhlasím eh, s vašim názorom na rozpočet. Je tu množstvo bodov, kde si myslím, že dokonca to vyzerá ako nezhoda. Je to skôr nepochopenie medzi nami a vami. To znamená, že sme sa nedostatočne jasne vyjadrili Takéto príklady uvediem asi 3 či 4. Poprvé je to e, význam, ktorý pripisujeme mladým. Samozrejme, že im pripisujeme obrovský význam. Súhlasíme so všetkými tými, ktorí z vašich rád povedali, že e, nezamestnanosť mladých je jeden z najväčších problémov, ktorý má aj pred sebou EÚ. A práve v tejto súvislosti si myslíme, že dôležitý je prístup holistický. Myslím si, že s nami súhlasíte v tom, že boj proti predčasnému odchádzaniu zo, zo školy je, dvo, je dôležité, dôležitý pre zlepšenie príležitosti mladých. A preto všetky tie aspekty, či už ide o formálne alebo neformálne vzdelávanie, to všetko je dôležité, je dôležité mať tento holistický prístup. Druhá téma, to je otázka, ktorú mnohí z vás vnímali ako čisto ekonomický prístup nášho návrhu Môžem vám povedať, že toto tak nie je. Ak, by sme, ak e, pôsobíme týmto dojmom, niečo sme e, e, nesprávne formovali, ale my si to nemyslíme. Prepojenie na existujúce politiky, či už je to vzdelávanie a v rámci stratégie 2020, tak toto obsahuje veľmi silnú sociálnu, sociálny rozmer. V oblasti mladých opätovne je silná sociálna dimenzia a veľmi silný aspekt aktívnej účasti mladých ľudí. A my si myslím, že toto je dôležité. A práve preto poprvýkrát predkladáme takúto, takéto, takéto politické referencie ako hlavný cieľ programu a v tomto zmysle musíme zabezpečiť, aby program naozaj uh, riešil celú tú zložitosť uh, i krokov v oblasti vzdelávania mladých, športu a tak ďalej. Takže Veľmi jasne si myslíme, že e, ešte treba čosi urobiť, aby sme lepšie vysvetľovali, čo vlastne robíme. A ďalšie nepochopenie, to je tá úroveň podrobnosti rozpísania tých akcií. Ak sa dobre začítate do nášho návrhu, zistíte, e, že je tam rovnaká úroveň. Len sa to ne, e, rozmelňuje na tie jednotlivé sektory. Ak sa pozrieme na oblasť mobility a vzdelávania, budem citovať náš návrh, my tvrdíme, že by sme mali podporiť transnacionálnu mobilitu e, vysokoškolského štúdia študentov medzi e, účastníckými krajinami a táto mobilita by mala mať e, formu partnerských inštitúcií, vzdelávania v zahraničí a to presne hovoríme tu. A to je presne to, čo tvrdíme pri súčasných programoch celoživotného vzdelávania. Myslím si, že to oveľa viac konvergencie, než sa môže javiť. My sme tu medzi odborníkmi, ako ste sami povedala, pani Pak, tak znamená, že to je aj pre nás dobré. To, čo robíme teraz, a mnohí, mnohé tieto veci sú dobré. A preto sa navrhuje pokračovať. Mnohí, mnohé z týchto detailov nie sú na v, na legálnej, na, na báze právnych aktov, ale v implementačnej oblasti. A terajší, práv, terajší právny za, základ tú bázu LLP spolu s bázou Erasmus pre všetkých. A to potom samozrejme to nie je dobrá správa. Je tu množstvo bodov, kde pravdepodobne e, nesúhlasíme, naše názory sa rozchádzajú. Mnoho, mnoho ľudí e, hovorí o tom, že to nebolo vhodne zvolený názov a mnohí hovorili, že, že áno. Je tu jasná, jasná, jasná analýza a štúdia situácie, nie len po faktuálnej stránke, ale myslím si, že bol čas, určite ste mali čas sa pozrieť aj na dopadové štúdiu dopadov, a pokiaľ ide o Erasmus, je jasné, že to je najznámejšia značka EÚ. Bolo by určite preto inteligentné e, e, využiť, využiť viditeľnosť, e, úspeš tej, úspešnosť tejto značky. A aj keď e, parlament predloží nové návrhy, budeme používať toto. Vy ste použili pilot, pilotný a, projekt Erasmus pre Eh, učňov. A preto tvrdím, že to je veľmi dobré značkové meno, ktoré sa dá použiť ešte aj inde. Ďalší, e, ďalší nesúhlas z našej strany to je flexibilita. Nie je to 56%, mali by sme pridať tiež e, eh, 5% na administráciu, takže budeme kde si pri 60%. A čo si myslíme, že je veľmi zložité dnes rozhodnúť o prioritách ktorý, ktorý, proti ktorým bude treba bojovať v rokoch 2018, 19 či 20. A tu treba otvoriť priestor na definíciu priorit, zabezpečujúc veľmi jasné minimálne e, alokácie na sektor a na druhej strane umožniť to, že môžeme bojovať s prierozovými prioritami oblasť mladých škôl, podobné e, prierezové akt, aktivity. ďalšie slovo je o manažmente, pani predsednička. Je veľmi dôležité, aby sme posky, poskytovali jasné, uniformné pravidlá dôležitá podpora a kooperácia, aby sa, e, dôležité, aby v jednotlivých členských krajinách sa e, použili rovnaké pravidlá manažovania, potom bude pre e, príjemcov toto oveľa jednoduchšie, e, teda systém riadenia, ktorý konzistentne riadi, riadi v, jednotli, v jednotlivých členských krajinách zmanažovanie tých žiadostí. Ďakujeme. Nuž. Som predsedničkou, preto musím konať opatrne, milý pán Korel. Skonštatovali ste, že v mnohých otázkach sme jednotní, s tým súhlasím, v iných nie sme a s veľkou radosťou ste skonštatovali, že sú tu kolegovia, ktorí môžu sa uspokojiť s týmto názvom, ale môžem vás uistiť, že väčšina nie je za. Nejde o názov, nie, nejde o to, že by som chcela mať pravdu za každú cenu. Vysvetlila som to, aj ostatní to vysvetlili. Je to skrátka nezmysel, je to metúce. A nehovorí to to, čo by sme tým chceli povedať. Myslím, že by som mala byť opatrná. Tento ak niekto teraz povedal nejaká inštitúcia, že chceme mať Erasmus pre učňov, tak sa na to nedá odvolávať. Chcete mať Leonardo? Tak to je váš Erasmus pre učňov. Ak to niekto nevie ako poslanec, tak prosím, aby ste neprichádzali s takýmto um, zvláštnym, smiešným návrhom, ktorý si komisia zoberie ako bumerang. Dobre teda, nechceme ešte raz túto tému hodnotiť Musíme si byť za jedno v téme zjednodušenia pri podávaní návrhov. Neplatí to len tu, ale aj v rámci Creative Europe. Je to všade problematické. Nie je to však problém komisie, ale problém medzi inštitucionálnej dohody medzi Radom parlamentom a komisiou. Uh, kde to treba všetko preveriť až do poslednej bodky. Ale peniaze, ktoré sa v rámci Komenia alebo Leonarda vydávajú, to nie sú sumy, ktorými sa dá obohatiť, ale to sú sumy, ktoré potrebujú ľudia, ktorí o ne žiadajú. Preto by sme sa mali naozaj vynasnažiť v záujme účastníkov v tomto programe to zjednodušiť. A diví ma, napriek komplikáciám pri podávaní návrhov a riadenia, Diví ma, že všetky peniaze z tohto programu sa absorbovali. Nemáme príklad toho, či v sociálnom fonde alebo v štruktúralnom fonde, tam sa všetky peniaze nevyčerpajú, ale tu sa všetky vyčerpali a je to jasné. Myslím, že pani Trupe to povedala, že inštitúcie, ktoré podporujeme, sú podporované ešte aj inými prostriedkami, čiže musia nájsť aj iné prostriedky na to, aby mohli prežiť. Či už beriem Brugy alebo Maastricht, nemôžu žiť iba z peňazí EÚ, ale je to dôležitá tehlička v celej stavbe. Maastricht je predsa, Maastricht, Trier alebo Brugy, to sú dieť, deti e, tejto inštitúcie sperzonifikovalo a zinstitucionalizovalo sa so to tam. Tí kolegovia, ktorí hovoria, že teraz to nepotrebujem, tak tým musíme povedať, že nemôžeme koleso vymýšľať znova od začiatku. Len preto, že toto všetko dobre funguje dlhé roky, tak to neznamená, že to teraz musíme všetko hodiť do kúta. Takže rada by som povedala, že má to byť tak, že buď budeme podporovať všetkých alebo nikoho a pánovi Barovi by som rada povedala, že je potom potrebné sa uchádzať v rámci jedného projektu, aby to urobili všetci účastníci, ale je to potom spojené s o mnoho väčšou administratívou a námahou. Nemám k tomu čo dodať. Ďakujem kolegyňam a kolegom, ktorí už niekoľko týždňov na tomto pracovali. Intenzívne sme diskutovali. Nejde tu o to, že by som chcela mať gloriolu okolo hlavy. Nechcem mať za každú cenu pravdu. Ja som to počula pod názvom celoživotné vzdelávanie. Mali by sme zmeniť nie názov, ale len postup som v tomto nástrane komisie a to chceme naozaj urobiť. Téma šport ešte musíme pán Kirchhoff o tom hovoriť. Je to otázka, ktorá sa však dostane na pretras až pri jednotlivom hlasovaní o častiach. Budeme hovoriť o tom, čo môžeme pridať a tak ďalej. A k téme Národnej agentúry by som rada povedala, že tieto pracujú, ale to, čo potrebujú, to je portál spoločenstva, kde v Nemecku môže pod ním, na ňom fungovať Comenius, ale aj v iných krajinách, aby sa tieto krajiny vedeli spojiť, tieto inštitúcie. A mali sme to pre starý program a teraz to budeme mať pre nový program, avšak pod starým názvom, aspoň dúfam, ak by niekto mal nápad, aby sme to zmenili z celoživotného vzdelávania na niečo iné, aby to bol pregnantný názov, tak nech sa páči, ja to uvítam. Komisia je tu, rada je tu, pani Andersen, mohli by ste nám snad niečo povedať k tomu, čo rada už prijala alebo čo odmietla. Nech sa páči, pani Andersen. Yeah. Thank you very much. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za príležitosť informovať eh, tento výbor o práci, ktorá sa vykonala eh, v Rade na tomto programe počas dánskeho predsedníctva. Na úvod eh, chcem povedať, že rešpektujeme rolu Európskeho parlamentu v tomto procese a preto čítame, čakáme, očakávame prvé čítanie v Európskom parlamente Ide tu o horizontálny e, prístup a právne akty e, v nadväznosti na rokovania MFF a máme takisto, e, sme zameraní na otázky mládeže, vzdelávania a športu. Mm, ide nám teda o dosiahnutie politickej dohody a to teda vo vzťahu k tomuto, k tomuto spisu. Tento čiastočne všeobecný prístup sme zvolili 11. mája na Rade ministrov. Je to teda čiastočný prístup, lebo očakávame výsledky prvého čítania parlamentu. A e, aj preto, že neobsahuje úvodné ustanovenia, prvky rozpočtu a ďalšie prvky, o ktorých sa ešte stále v rámci rôznych formácií diskutuje. Tento čiastočne všeobecný prístup podporuje integrovaný, zjednodušený, zefektívnený prístup e, k, e, to znamená vzdelávanie a e, odborná príprava, mládež a sport v rámci jedného programu. Vidíme tu finančné prínosy a to najmä z hľadiska prepojenia tých formálnych, neformálnych sektorov vzdelávania tak aby sa odstránili tie rozdiely medzi týmito sektormi, ktoré sú v súčasných programoch. Rôzne, e, v tomto prístup, prístupe sa e, zdôrazňujú rôzne sektory vzdelávania v členských štátoch. Napríklad e, oblasť vzdelávania dospelých bola vyčlenená ako samostatná oblasť. Na druhej strane máme zasa šport pre široké masy obyvateľstva, to je ďalšia oblasť. To teda je iné než v tom pôvodnom návrhe, návrhu. Pokiaľ ide o dlho, celoživotné vzdelávanie, tak napriek podpore pre integrovaný program a možnosť prepojenia na formálne a neformálne vzdelávanie vektory, tak sa vyskytla jasná požiadavka na rade, aby sa zvýraznili práve tie prvky týkajúce sa mládeže. Preto tento čiastočne e, všeobecný prístup predpokladá samostatnú kapitolu o e, mládeži a mládež je tu cieľovou skupinou. E, ide tam o tri rozpočtové položky a ten kompromis e, je v tom, že vlastne ten sektor mládeže sa bude štrukturovať rovnakým spôsobom ako sektor vzdelávania a športu. To je snad ten najlepší prístup, ktorý takýto program môže zabezpečiť. E, ďalšie prvky, e, ktoré by vás e, mohli zaujať, sú v tom, že sa programový výbor môže vyjadrovať v rôznych konfiguráciách k týmto otázkam. Členské štáty rozhodujú o vhodnom a cenovo efektívnom e, prístupe v rámci e, e, finančného nariadenia. Tento všeobecný čiastočný prístup zrušil odkaz na jednotlivý koordinačný orgán alebo národnú agentúru. Členské štáty si stanovia počet takýchto agentúr a orgánov pri realizácii programu. Do tohto prístupu je zahrnutých všetkých 6 existujúcich inštitúcií a napokon tento čiastočný všeobecný prístup e, pracuje s tým istým názvom ako ten, ktorý sme počuli Erasmus for All. Takže tento prístup predstavuje v podstate možný e, možnú pôdu pre zhodu pre všetky zainteresované, tri zainteresované inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja som sa už vyjadrila k základným veciam. Ešte raz ďakujem výrazne a srdečne komisii za to, že je pripravená na spoluprácu. Taktiež ďakujem rade pretože inak by sme nemali žiadny program. Toto je kopro, kopo, e, spoločný postup pri spolurozhodovaní, pretože spoločne musíme stláčať tie gombičky, ktorými dávame do pohybu veci. Myslím, že tu máme len málo rozdielov a rozporov a ak tu nejaké sú, tak určite ich spoločne osraníme. Ďakujem pekne za diskusiu. V júli budeme po druhýkrát o tomto diskutovať. Tam sa budeme viac venovať štruktúre. To, takže máme už polovicu práce za sebou. To, čo komisia vytvorila, tak s našimi návrhmi na zmeny a s doplnkami sa dopracujeme k zdarnému záveru. Som rada, že niekto nám tu stojí po boku aj právnymi radami a som rada, že sa to deje veľmi dobre. S ohľadom na to, čo v programe komisie pokladáme za dobre, ďakujem ešte raz srdečne. Uzatváram túto tému a prechádzame k ďalšiemu bodu. Eh, Teraz musíme prejsť k bodu číslo 12, pretože pán spravodajca za rozpočet 2013 je tu dnes s nami, rád by sa s nami porozprával a preto by sme Pani Benera Patu. Eh, eh, Mohli by ste nám, pani predsednička, dať ešte informácie o tom e, časovom harmonograme, pokiaľ ide o Erasmus 19. júla ešte raz budeme diskutovať, kedy sa budeme venovať viac detailom v jednotlivých bodoch a potom na septembrovom rokovaní predložím moju správu v septembri. Posunuli sme to o mesiac. V septembri predložíme správu, budete mať možnosť predložiť pozmaňovacie návrhy a v novembri sa chceme vo výbore rozhodnúť. Celé sa to posunulo kvôli letnej prestávke. Je to jasné? Áno. Ďakujem teda na miesto bodu číslo 11. Si teraz prejdeme bod číslo 12, pretože tu máme spravodajcu z rozpočtového výboru. Die Kommission hat Komisia pripravila návrh rozpočtu 25. apríla bol predložený pre rok 2013. Máme tu rôzne aktivity v rámci rozpočtu, ktoré už trvajú alebo ešte trvajú a ako prvé sme z výboru pre rozpočet poslali prózbu, aby sme množstvo pilotných projektov a aktivít predložili. To sme urobili, aby následne komisia mohla na to odpovedať. A možno ešte predtým, než sa rozhodneme, by sme si mohli premyslieť, aké pozmeňovacie návrhy naozaj predložíme. Potom po druhé, budget opinion, Pán Lokegard je naším spravodajcom pre rozpočet. Musíme zistiť, aké máme kultúrne priority a po tretie budget amendments for council and for the draft budget. Povedala by som, že sama k tomu už nemám veľa čo povedať. Áno, Odovzdaj prosím slovo pánovi Latvia. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Hm, ďakujem za tú možnosť, ktorú ste mi dali, aby som e, tu v tomto výbore pre kultúru mohol hovoriť o rozpočte a hm, pláne na rozpočet na, roku, na rok 2013. Ten postup prípravy rozpočtu je dlhý, ehm, začína ehm, posudzovaním jednotlivých rozpočtových položiek a teraz na ďalšom zasadnutí výboru pre rozpočet už budeme diskutovať o tom návrhu. Takže hm, veľmi úzko spolupracujeme s, so špecializovanými výbormi a to najmä je dôležité v, oblast, v období krízy. Je veľmi dobré, aby sme sa zamerali na také oblasti, ktoré majú predstavovať priority. A to tak, aby bolo možné ehm, čo najlepšie rozdeliť rozpočtové prostriedky, ktoré nie sú neobmedzené. Chcem teda predniesť predniesť tie priority, ktoré vychádzajú z roku 2013, a to s ohľadom na to, že žije, prežívame obdobie krízy a e, takisto aj s prehliadnutím na želanie štátov e, položiť dôraz na rozvoj a rast a nezamestnanosť mladých najmä. Tento rozpočet pre nás musí e, v podstate byť vnímaný z hľadiska týchto dvoch priorít na druhej strane treba pamätať na to, že to nebude jednoduchý rozpočet, rozpočet e, už aj s ohľadom na tie finančné perspektívy na roky 2007 až 2013. Máme tu e, najmä problém platieb, ktorým, ktorému musíme čeliť. Máme nedostatok finančných prostriedkov a e, nemožno splniť niektoré veci, ktoré sa rozhodli na samom začiatku. My, na, náš výbor e, žiadal o ďalšie dodatočné opatrenia, najmä teda po vzťahu k tomu pôvodnému rozpočtu. My takisto chceme urobiť maximum preto, aby sme mohli e, skutočne vyčleniť väčšiu časť e, dostupných prostriedkov na tie prioritné ciele, a to v spolupráci s tými e, špecializovanými výbormi. No a ešte jedna vec k tomu dokumentu, ktorý práve sme rozdali, aby sme lepšie využili disponibilné prostriedky, zaviedli sme postup, ktorý umožňuje začleniť do, mm, toho konečného, do tej konečnej dohody o e, rozpočte, takisto e, pilotné, realizovateľné pilotné projekty. Do konca mesiaca máme teda v pláne mm, prezentovať rôznym špecializovaným výborom návrhy týchto pilotných projektov a tých prípravných fáz. E, komisia už mm, tento, táto práca už sa rozbehla, naša komisia už na tom začala pracovať a my to odovstáme výkonnému, výkonnému výboru na prvotnú analýzu, pokiaľ ide o realizovateľnosť týchto pilotných projektov a počkáme do konca júla na vyhodnotenie e, výkonného výboru, pokiaľ ide o realizovateľnosť takýchto pilotných projektov a e, to v praxi. Potom vykonáme nevyhnutné zmeny a potom e, budeme postupovať ďalej. E, rozpočtový výbor v tom záverečnom balíku zahrnie návrhy z rôznych iných výborov, špecializovaných výborov. Treba počiarknúť jednu dôležitú vec. Sú to, ide tu o návrhy, ktoré budú vyhodnotené ako realizovateľné, pretože v období, keď nemáme dostatok finančných prostriedkov, nemôžeme dovoliť, aby sa vyčlenovali e, prostriedky na projekty, ktoré nemôžno realizovať. Takže v závislosti od toho, ako to vyhodnotí výkonný výbor, e, budeme postupovať. Opakujem, budú tam zahrnuté len projekty, ktoré sa budú klasifikovať ako realizovateľné. No a pokiaľ ide o programy, ktoré sa týkajú tohto parlamentného výboru v prvom rade, tak e, očakávame od tohto výboru o e, vyhodnotenie a e, prosíme všetky tie špecializované komisie alebo výbory, a to robíme vždy, aby citlivo posudzovali situáciu v období krízy, lebo nemôžeme jednoducho akceptovať všetky projekty, ktoré nám jednotlivé výbory predložia. Analizujte ich, prosím, veľmi dôkladne z hľadiska toho, čo je skutočne potrebné. Treba si stanoviť priority a pri vykonávaní analýzy môžeme identifikovať programy, ktoré skutočne sľubujú veľmi pozitívne výsledky, a na druhej strane aj programy, ktoré e, nesľubujú veľké, e, veľké prínosy. A na základe e, týchto hodnotení môžeme prípadne v prípade potreby napríklad urobiť nejaké škrty a podobne, môžeme už postupovať, môžeme vytiahnuť tieto tromfy pri ďalších rokovaniach a Eh, budeme už vedieť, kde teda si môžeme dovoliť urobiť nejaké mm, škrty. Eh. Ďakujem. Chcela som dať pred tým kolegovi slovo. Máme tu totiž určitý postup a tá, ten postup je korektný. My sme návrhy na pilotné projekty z výboru pozbierali. Hoci som tri predložila samotná, ani jeden z nich tu nie je musím zistiť, kde sú, už som ich odoslala pred týždňami. V júli by sme chceli hlasovať, e, pokiaľ ide o návrh rozpočtu. Urobili sme to tak pred rokom i teraz, až kým budeme čakať, kým nám niečo predloží rada, tak e, bude tu letná prestávka, to nejde a preto by som chcela, aby sme e, prípravné akcie a pilotné projekty už v júli odhlasovali a myslím si, že spravodajcovi potom dáme mandát návrhy komisie pre všetky rozpočtové linky zachovať. Myslím si, že je to správne, takto sme to urobili naposledy a mali by sme to tak urobiť aj teraz. To je cieľ, pretože nemá zmysel čakať na radu. To bude prineskoro. skoro. Dám slovo pánu Lokegartovi, spravodajcovi v rozpočtovom výboru. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem i e, spravodajkyni za, spravodajcovi za jeho, za jeho feedback, e, respektíve za najnovšie informácie. Preletím postupom. Ako už bolo povedané. Máme tu viacero rozpočtových víziev, pilotné projekty a stanovisko e, k dôležitým prioritám. Je tu informačný balíček rozpočtu, ktorý ste dostali distribuovaný. Pozerám sa na e, členov sekretariátu. Budú tu rozpočtové linky, kde máme osobitnú zodpovednosť, lehoty na podávanie pozmeňujúcich návrhov a tak ďalej k návrhu rozpočtu. A tu je dobrý teda prehľad základných vlastností k samotnému postupu. Návrh rozpočtu prijala komisia 25. apríla. Teraz je na rade rada, e, ktorá spustí svoj postup, to ste povedali, a podobne ako minulý rok i pozícia stanovisko rady to bude prineskoro, eh, niekedy v júli, a aby sme mali dostatok eh, realizovateľnosti tomuto postupu, aby sme sa vyhli eh, časovým sklzom medzi jednotlivými výbormi. Budeme mať tu zjednodušený postup ako minulý rok. Už v júli budú pozmeňujúce návrhy, ako bolo spomenuté budem mať e, pravdepodobne horizontálny mandát pre september a to bude potrebné e, tam, kde to bude vhodné, e, obnoviť e, hodnoty návrhu komisie. Pokiaľ ide o priority pre marže, marže sú veľmi veľmi tesné, napríklad hlavne pre 3B e, 25,6 e, miliardy eur e, v 1Ačku 91 miliónov eur, takže obe dve tieto čísla sú tak trochu vyššie než v dvoch minulých rokoch. Hľadal som vysvetlenie, ale nenašiel som ho. Možno je to kvôli situácii v oblasti platieb. V každom prípade je pozitívne, že máme 25,6. V každom prípade budeme musieť dať priority. Teraz pilotné projekty. Lehota, už tu bola, neviem, pani, prečo pani projekt, projekty pani Pakovej neboli za, zapracované. Budeme sa snažiť takisto to riešiť. A zistíme vytvoril sa e, zoznam, ktorý sa distribuoval. Videl som niektorých z vás, e, že mali tieto, tieto materiály. To potom posunieme v sekretariátu e, rozpočtového výboru 4. júna a potom komisia vyhodnotí túto vec a bude tu feedback, takže je to určitý spôsob spätnej väzby, ktorý nám ukáže, čo je najpriechodnejšie. prvé stretnutie tieňových spravodajcov k návrhom sme mali i k pilotným projektom, aj k prípravným akciám. Nemali sme všetko k dispozícii, ale minimálne tu bol konsenzus, pokiaľ ide o partnerstva a šport, tak jak sme to prijali aj minulý rok. A ešte zo pár slov k stanovisku e, e, k rozpočtu. E, výbor prí, príjme stanovisko k prioritám rozpočtu na roku 2013. Ja v, v júni budem prezentovať návrh stanoviska a začiatkom októbra e, budeme pokračovať. Doteraz boli všetky programy týkajúce sa e, mladých, e, vzdelávania boli veľmi, veľmi, veľmi úspešné, bola tam vysoká miera implementácie množstvo neuspokojených e, žiadostí, takže e, investovanie do tejto oblasti je vždy pre náš výbor kľúčovou prioritou a je to tiež v súlade e, s, s cieľmi 2020. Nemali by sme zabúdať na kultúru a média, investícia do kreatívneho priemyslu, to sa takisto spomína. A v neposlednej miere takisto spolupracujeme na komunikačných politikách. Musíme samozrejme občanom pomôcť eh, mať prístup k eh, spravodlivým informáciám o EÚ a to je o to dôležitejšie, že sa nám tu blížia príslušné eh, parlamentné voľby v roku 2014. Myslím si, že toľko v stručnosti také základné body Určite ešte prebehne k tomu veľa stretnutí v dňoch, ktoré sa blížia. Ďakujem za vašu prácu. Ivan Maslovo. Câteva cuvinte aș vrea să spun despre acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Deși... Ďakujem za e, vaše slova o pilotných projektoch a prípravných opatreniach. Hoci sú všetky dobré v oblasti kultúrnej rozmanitosti, vzdelávanie alebo v, e, masových komunikačných prostriedkoch, nemyslím si, že sa nezachová financovanie pre všetky. To, poznáme to i z minulých rokov a práve nám to povedal aj spravodajca. Máme tu možnosti na pozmenenia v rozpočte podávať e, podnety. To, čo ne, nepôjde na úvod, tak možno predsadíme pozmenujúcimi návrhmi prípravné opatrenia mali veľký úspech. Myslím si, že tieto naďalej by mali byť financované, e, hoci momentálne v športe nemáme žiadne financovanie, až v budúcom finančnom rámci tak tomu bude. Chcem však využiť možnosť na to, aby som vzhľadom na prítomnosť pána spravodajca sa spýtal, možno som to zle čítal, vzdelávanie ani mladí dnes sa neobjavujú ako priority v roku 2013 v rozpore s predošlými rokmi. Možno je to, je to chyba z mojej strany, možno som to zle čítal, ale vieme, že rok 2013 bude veľmi ťažký v oblasti financií a že to bude e, veľmi ťažké pri viacročnom finančnom rámci. Musíme totiž pracovať s prostriedkami, ktoré e, pochádzajú z predošlých rokov. Sme takmer na e, hraniciach možnosti rozpočtu. A to v situácii, kde musíme bojovať s nezamestnanosťou u mladých, máme tu ťažké situácie na pracovnom trhu. Napriek tomu si v tejto situácii myslím, že, že by sme mali príjmať opatrenia v oblasti mladých i na úrovni európskej. Mnohé tu odznelo a preto toľko z, z mojej strany. Ďakujem. Pán Ivo Belet má slovo. Voorzitter, en uh, eh, dank aan de uh, rapporteur. Mhm, ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu a vynikajúcu prezentáciu, ktorá je veľmi jasná. Budem stručný. Pokiaľ ide o tie naše skupiny, máme jasnú predstavu o prioritách. Celoživotné vzdelávanie je jedna z nich, tak ako už aj v predchádzajúcich rozpočtových obdobiach urobíme všetko, mm, aby sme to mohli takisto urobiť v rámci viacročného finančného rámca a urobíme všetko preto, aby sa zachovali všetky priority v rámci tej nadchádzajúcej viacročnej štruktúry. Eh, a to teda v tom období od roku 2013, mládež, občianstvo, kultúra, média a tak ďalej. To všetko tam musí byť. Aj tie finančné záväzky sú na rovnakej úrovni stále a ja som veľmi rád podpore pána Laviu, E, v roku 2013 to musí byť všetko veľmi jasné a musíme to veľmi, veľmi pozorne monitorovať všetky tieto činnosti a malo by to byť niečo mm, sústavnejšieho e, s výhľadom do roku 2020. Takže na takomto prístupe budeme musieť trvať aj v roku 2014. Pokiaľ je o šport, tam je všeobecná vzhoda a máme aj veľa, prí, e, veľa návrhov na prípravné akcie. 4 milióny eur sú vyčlenené v súčasnom rozpočte. To nie je veľa. Musíme zabezpečiť, aby sa e, zachovala aspoň táto hodnota, tento obnos na financovanie športu. Pri stanovovaní priorit musíme myslieť aj na tie prípravné akcie v nadchádzajúcich rokoch to sa bude všetko riešiť v rámci e, toho, tohto rozpočtu. Chceme takisto podporovať sociálne začlenenie a <clears throat> ďalšie e, projekty. Rečník sa opravuje a prichádza späť do Holandčiny. Takže len, aby som e, sa opäť vrátil do materinského jazyka, Hm, pokiaľ ide o tie prípravné akcie a hm, pilotné projekty, ja som tu našiel aj jeden z vašich e, návrhov, pani predsednička, spoločne s návrhmi pani kancelárie Kosterovej. Je to návrh, ktorý sa týka ktorý, s ktorým ste e, prišli vy a minulý týždeň sme sa stretli v Štrasburgu tam sme sa zabrali si 20 návrhmi. Budeme teda musieť ešte počkať na konečné rozhodnutie, ale dúfam, že čoskoro dospejeme k nejakej dohode a budeme môcť o tom hlasovať. Um, chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý urobil vynikajúcu prácu. Myslím, že musíme mať skutočne veľmi jasné priority, ale hm, to hm, Ďakujem, mm, eh, pretože je tu kolega z rozpočtového výboru mm, a pretože vieme, že v rozpočtovom výbore vždy eh, uvažujeme o tom, kde sa dá ušetriť, eh, kde sa dá mm, trošku skrátiť ten rozpočet, tak aby to neovplyvnilo negatívne ten, tie výsledky. Vieme aj to, že aj tu v tomto výbore máme veľmi malý rozpočet, ktorý je, ale je veľmi účelne vynakladaný máme skutočne pomerne veľa e, konkrétnych príkladov toho, ako by sme európskym občanom mohli ukázať, e, že to vynakladáme účelne a vieme, že už v podstate v našom rozpočte nemáme ďalší priestor na znižovanie prostriedkov, pokiaľ ide o vzdelávanie, občianské aktivity, mládež, riešenie Um, nezamestnanosti. A to je veľmi dôležité zdôrazniť ako posolstvo nášho výboru. Môj pozmeňujúci návrh som videla s kolegyňou. Snáď sa to tu niekde v parlamente nájde. Neviem, kde sa to stratilo, možno v mojej kancelárii, ale nemyslím si, pretože som vždy veľmi starostlivá v tomto vieme, e, že môžeme pracovať len tak, ako som predtým povedala keď budeme všetko robiť v angličtine, keď budú pozmeňujúce návrhy v angličtine. Musíme sa s tým uspokojiť. Ak chceme byť rýchlejší, musíme si to, takúto pilulku prehltnúť. Už naposledy sme to tak urobili a prosím teda, podporte ma, že to urobíme takto. Ešte chcem dať slovo pánu z komisie. Pani Brigitte Devot, je to dáma. Ďakujem. Najprv sa chcem ospravedliť za nesprítomnosť pána Novca. Všeobecná poznámka, aby som zopakovala e, už povedané, vzdelávanie a kultúra dostali podstatný podiel dodatočné vyčlenie prostriedky, pretože ide o podporu rastu a pracovných miest, čiže stratégia 2020, takisto program celoživotného vzdelávania 13,6 miliónov naviac než v finančných výhľadoch. A pokiaľ ide o mladých v akcii, máme asi o 16,5 miliónov, to je o, 30, o 13 miliónov viac, než čo bolo pôvodne zamýšľané. To len zdôrazňuje e, význam, ktorý komisia pripisuje týmto dvom programom. Pokiaľ ide o ďalšie programy, bohužiaľ finančné programovanie bolo, malo prioritu kultúra, média, tie narasty to boli e, trošku menej než 1%, takisto Media Mundus. Pokiaľ ide o šport, tu by sme vítali akékoľvek návrhy pre pilotné projekty a tam, kde ma marže boli veľmi, veľmi e, tesné, snažili sme sa tiež o marže pod 1 Ačkom a 1 Bčkom a to vysvetľuje E, kde sme nedostali nič naviac. Možno dám ešte slovo kolegovi, ktorý je zodpovedný za e, informácie o rozpočte. Ďakujem. Ďakujem. Chcem len povedať, že tento rozpočet vlastne pokračuje bez veľkých zmien a to je pozitívna správa v tom súčasnom kontexte. My sme ochotní diskutovať o všetkých pozmeňovacích eh, návrhoch eh, hneď ako dostaneme príslušné informácie, pretože si želáme pracovať efektívne a rýchlo, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy v porovnaní eh, rýchlejšie než minulý rok lebo eh, teraz ešte sa zaoberáme niektorými pozmeňujúcimi návrhmi k, k minuloročnému rozpočtu, takže toto by sme chceli skutočne už vyriešiť a eh, budeme eh, radi, keď dostaneme čo najrýchlejšie, najskôr tie vaše informácie a návrhy, aby sme o tom s vami mohli diskutovať. Skutočne, pokiaľ možno, čo najrýchlejšie. Ďakujem vám. Je potrebné o tomto ďalej ešte diskutovať Áno, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za túto veľmi užitočnú rozpravu. Na jednej strane má komisia záujem o tie prípravné akcie a pilotné projekty. Na druhej strane sú rozpočtové položky, eh, kde by sa tie mm, návrhy mohli začleniť, ale tam sú tie marže veľmi malé a preto musíme postupovať podľa priorít, ktoré nám tento výbor naznačí, tak aby sme e, tie marže vedeli čo najlepšie využiť. E, pán kolega Ivan hovoril o týchto otázkach e, a o tom, že nenachádza e, odkaz na podporu pre mladých, treba tu povedať, že mladých a zamestnanosť pre mladých sme e, definovali ako e, rámcovú prioritu pre rozpočet. A v rámci mandátu pre trialog, ktorý pripravujeme a v rámci ktorého sa bude v júni hlasovať na plenárnom zasadnutí, je práve dôležitým bodom vzdelávanie a kultúra. Takže je ťažké uvie, uviesť tu všetky rozpočtové položky, ale treba povedať hneď na začiatku, že sú určité programy, ktoré už priniesli vynikajúce výsledky a ktoré si nepochybne zasluhujú podporu, výraznú podporu parlamentu. A určite my ich podporovať budeme. Ďakujem vám. Hm. Ďakujeme, pán kolega Lavia týmto bodom, týmto uzatvárame tento bod. Teraz by som snad hneď prešla k bodu 13, e, viacročné finančné výhľady. Chcete niečo dodať, alebo máte dojem, že všetko je povedané? Teda naozaj bod 13. I have no further comments on the third, on the third no. K 13. nemám ďalšie komentáre, pán Lokegaard. Mám k finančným výhľadom, ale nie o 13. Hovoríme o viatročnom finančnom výhľade, nie k rozpočte. Bod 13. To bolo nepochopenie. Bod 13, nie rok 2013. Prosím, ak je to možné, stručne. Budem stručný. Mm, rozpočtový postup prebieha samozrejme e, v rámci viacročných finančných výhľadov, teda v skratkosti MFF v angličtine. Je to interinstitucionálna, medziinstitucionálna dohoda, určite skôr politická než legislatívna e, práca. MFF v skutočnosti stanovuje viacročný rozpočet našich viacročných programov Lisabonská e, zmluva zmenila štatút EMFF a teraz bude, e, budú viacročné finančné výhľady zákonom. Tu sa Európsky parlament bude hovoriť áno alebo nie, ale nebude môcť zmeniť návrh komisie, takže finanč, terajšie výhľady končia v roku 2013, jeho koncom. A v parlamente e, v E, dočasný výbor e, stanovil želenie parlamentu pre nové finančné výhľady a komisia e, minulý júl predložila návrhy, teraz prebiehajú vyjednávania s radou k tá samotnému ustanoveniu. A keďže my máme takú obmedzenú úlohu v rámci procesu súhlasu, je tu len priebežná správa na, na základe správu pravidla 81 budú to ďalšie požiadavky parlamentu pre budúce e, MFF. Všetky výbory dostali podnet, aby predložili svoje e, stanoviska. Ja svoje návrh stanoviska predložím v júli a potom v septembri budeme musieť hlasovať. My, e, samozrejme, to, čo hovoríme v našom stanovisku, to má význam, pretože na základe toho sa rozhodne, či to budú priority pri rokovania komisie s radou. Ja svoje stanovisko založím na argumentoch, ktoré sme použili v našom stanovisku. Pokiaľ ide o čísla, mali by sme obha- obhajovať e, návrh e, e, komisie, kreatívne programy, Erasmus pre všetkých a tak ďalej. To je všetko z môjho pohľadu, ale veľmi ma samozrejme zaujímajú vaše, vaše pohľady. Ďakujem. Ja. Ďakujem. Kto sa hlási ešte o slovo? Nikto? Dobre, takže počkáme, kým bude návrh správy k dispozícii a potom budeme o tom diskutovať. Tento bod, teda 13 uzatvárame, alebo by sme sa mali ešte spýtať komisie? Áno, pretože um, váš názor je žiadaný a keďže ste tu, môžete sa k tomu vyjadriť. Takže? Ehm, ja som hovoril, že som tu bol, keď, mám, keď, som, keď to bolo potrebné. Je to skutočne pravda, výslovne to potvrdzujem a práve preto som sa chcela teraz spýtať, či sa chce ešte niekto vyjadriť k viacročnému finančnému rámcu. Nie je tomu tak, intenzívne budeme diskutovať, ak budeme mať k dispozícii návrh správy. Ďakujem. Dobre, ako nám to tu fajn funguje. Takže sa teraz ešte e, teraz vrhneme rýchlo na bod číslo 11. Bod 11. V bode 11 k téme kde to len mám, vraví pani predsednička. Európa pre občanov. Našim správodajcom je kolegyňa Hanu Takula a ako všetci vieme, máme problém v tejto oblasti s koordinátormi, sme o tom hovorili. Máme tu návrh, kde môžeme povedať iba áno alebo nie. Dnes sme dlho o tom diskutovali a dohodli sme sa na tom, že v Lisabonskej z... zmluve nie je podchytené všetko, čo by sme potrebovali a že nie je prípustné, aby sme k správe Európa pre občanov nemohli nič povedať. Rada sa môže vyjadriť k obsahu, ale my nie. Preto sme sa zhodli na tom, že to tak nemôže ísť ďalej, že sa vlastne len zosmiešňujeme, ak sa voči tomu nebudeme brániť. Návrh sa objavil na vypracovanie interimnej medzisprávy niekto by, nás chcel, by nám chcel vytrieť oči, to by bolo to, čo robí rada. Nedá sa to s programom pre občanov, inak by sme sa zosmiešnili. Práve preto sme sa dnes na schôdzi koordinátorov o tom radili a ja som navrhla, aby sme sa všetci venovali práci v politických skupinách a snažili sa presadiť väčšinu za to, aby sme tento návrh odmietli. Odmietli, čo znamená samozrejme, že nič nebudeme mať, žiadny program. Preto musí rada a komisia si premyslieť, ako naložia s touto predstavou, pretože prostriedky je potrebné vyčerpať a je v záujme občanov rok pred parlamentnými voľbami do EU parlamentu, aby sme žiadny program Európa pre občanov nemali. A taktiež si ale nemôžeme dovoliť mať program Európa pre občanov, do ktorého sme neboli zapojení. K tomuto sme dospeli dnes na schôdzi koordinátorov. Rozhodli sme sa, že každý sa bude venovať práci v politickej skupine, systematicky sa bude venovať tejto téme a ak politické skupiny budú súhlasiť s tým, že to budeme riešiť prípad od prípadu, tak to odmietneme a ak sú spolupracovníci nášho právneho odboru inej mienky, tak by nejakým spôsobom mali zabezpečiť a umožniť, aby sme boli do toho zapojení. Len toľko spätná väzba zo schôdze koordinátorov. Ja však teraz rada dám slovo spravodajcovi, ktorý, ne, um, ktorý vždy netrpezlivo čaká na to, aby mohol pracovať. Áno, máte slovo. Áno, pani predsednička. No, v podstate neviem, čo by som mohol dodať vy ste vlastne vystihli podstatu tej diskusie a všetkých nás veľmi prekvapil ten výsledok. Členské štáty a komisia e, nie sú nadšené tou predstavou rozdelenie, e, rozdelenia na dve sekcie, takže Možno by bolo lepšie uberať sa cestou politických skupín, uskupení, lebo hm, do určitej miery je to akýsi precedens e, toho, ako vlastne funguje Lisabonská hm, zmluva, alebo či skôr nefunguje. A podľa mňa by sme mohli predkladať pozmenujúce návrhy. Ale nakoniec má pani predsedníčka, pravdu. Mali by sme to predložiť tým politickým skupinám, uskupeniam a zistiť, ako sa s tým dá takto pokročiť. Je to veľmi e, závažný a veľmi dobrý projekt. A nemali by sme sa skutočne zosmiešňovať, robiť zo seba šašov. V demokratickej spoločnosti hlasovanie neznamená len povedať áno alebo nie Pozrime sa teda na to, či môžeme e, vypracovať návrh e, dobrej správy nakoniec. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisia by sa chcela k tomu vyjadriť. S pani Reding sme mali dlhší rozhovor a aj s právnym odborom komisie. Vieme teda, aký je názor pani Reding, ale vy ste počuli, že sme rozhodnutí sa vydať tvrdou líniou a nie pragmatickou cestou fantómového spolurozhodovania, tak ako nám navrhla pani Reding na poslednom stretnutí. Ak k tomu chcete ešte zaujať stanovisko, nech sa páči. Well, Ďakujem, pani predsednička. Ehm, zaznamenala som si vaše výbavy, výhrady A skutočne e, sa tu ide za rámec toho, čo ste mali pôvodne v úmysle. To chápem, ale chcem zdôrazniť, že článok 352 e, nie je nič, čo by e, komisia chcela vybrať ako právny základ, jednoducho, že by sa jej nejak páčilo. A my sme, my sme študovali všetky možnosti, ako sa tomu vyhnúť. My sme chceli mať parlament ako spolu zákonodárcu. Ale nakoniec po všetkých analýzach s právnym odborom sme dospeli k názoru, že to nie je možné a že jediná možnosť je skutočne založiť ten program na článku 352. Chcem len pripomenúť, e, tým kolegom, ktorí neboli prítomní na zasadnutí s pani Redingovou, že išlo hlavne o podstatu toho programu, lebo to ťažisko je jasne postavené e, na demokratickom e, zapojení a participácii občanov. To je vlastne to jadro návrhu. Je tam samozrejme, ehm, sú tam ďalšie aspekty, ktoré by mohol pokryť 167, ale ten prvý aspekt je e, skutočne veľmi dôležitý. To znamená, ehm, vlastne je tam to začlenenie členov e, poslancov parlamentu ako sprostredkujúceho článku medzi nami a, európskymi, e, a občanmi Európskej únie. Snažili sme sa to teda e, zosúľadiť s novou Lisabonskou zmluvou a článkom 10.11. Je tam v tejto zmluve jasne vyjadrený tento cieľ zapojenia európskych občanov a preto sme museli teda ale použiť ten článok 352. Medzi tým sa rada dopracovala k takému všeobecno čiastkovému prístupu. Je tu aj e, kolega, ktorý predsedal e, tomu zasadnutiu, takže nám možno môže ešte niečo k tomuto povedať, k tomu, čo hovorím teraz ja na rade, pokiaľ ide o tento všeobecno čiastkový prístup sa vlastne e, e, otázka tejto, tohto všeobecného zapojenia ešte posilnila. No a pokiaľ ide o postup, komisia musela tento návrh e, založiť na článku 352 a vzhľadom na legislatívne postupy. Pretože tu nie je možný dvojitý právny základ Takže ten mechanizmus, ktorým interaguje parlament a e, rada, e, to znamená na, na základe 352 a 167, nie sú kompatibilné. Takže e, tu sme museli postupovať v záujme toho, tej rovnováhy, ktorá je stanovená v zmluvách. A hovorím, už a, diskutovali sme to s právnym odborom, a chcem len zdôrazniť, že tento záver je niečo, čo sme dospeli po veľmi, veľmi dôkladnom posúdení všetkých právnych aspektov. Nie je to žiadny power game, žiadna hm, silová hra. K inému záveru, aj my máme právny odbor, ktorý povedal práve opak toho, čo povedala vaš, vaša právna služba a preto si dovolujeme byť inej mienky a ísť iným postupom. Kolega Klaus Lehner, ktorý je tieňovým správodajcom pre túto záležitosť, má rovnaký názor, pretože právny výbor argumentoval rovnako a právna služba si tiež myslí, že už by sme ani silnejšie nemohli vystupovať. Nechcem tu vyvolávať strach. Chcela by sa snáď rada k tomu vyjadriť? Prepáčte, ospravedlňujem sa rečník. Oops. Thank you very much. Ďakujem, pani predsedníčka, a prepáčte mm, za to intermedzo. Ja um, samozrejme s veľkou nepôľou počujem um, tie závery, um, ktoré ste vyjadrili, tie vaše rozhodnutia. Chcem len dodať, že jednou z najväčších víziev nepochybne počas e, preskúmavania toho návrhu bolo práve preskúmavanie toho právneho základu. Vyžaduje jednoznačnosť rady, E, neplatí preto bežný legislatívny postup a je to aj v podstate ťaž, náročný rozhodovací proces na vnútroštátnej úrovni a preto sme sa nakoniec e, ako predsedníctvo rozhodli požiadať o písomné vyjadrenie právny odbor. A chcem výbor a vás, pani predsednička, ubezpečiť, o tom, že to bola veľmi náročná otázka. A vyskytlo sa tam zo strany českých štátov veľa pochybností, pokiaľ ide o tento právny základ a o tú špeciálnu rolu, ktorá sa má prisúdiť Európskemu parlamentu. Ja sama nie som právnik, takže nemôžem zachádzať do veľmi technických podrobností, ale vzhľadom na to, e, že tie dva tematické smery sú prepojené. Nemali sme iný, e, inú voľbu, než vybrať tento právny základ. A chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakovala pánu Takulovi ako spravodajovi spravodajcovi za to, že inicioval stretnutie medzi tými troma právnymi odbormi 21. apríla ale bohužiaľ táto schôdza e, nepriniesla žiadne konkrétne riešenie, bohužiaľ. Ďakujem, pani predsednička. Vždy, keď sa spýtaš troch právnikov, dostaneš tri odpovede. To platí aj u nás. Dúfam, že u našej, u našej právnickej služby, právnej služby to neplatí, ale chcem sa ujať chcem nadviazať tam, kde skončila kolegyňa z Európskej komisie. Ide o demokratickú účasť na programe. Aj nám ide o demokratickú, demokratickú účasť na tomto programe. To je pozadie, prečo sa tak rozčujeme. Ja viem, že chceme všetko sprístupniť občanom, ale tí, ktorí boli zvolení, by sa mali pýtať, ako to vyzerá s demokratickou legitimitou celej tejto veci. Rada na tom pracovala. Určite e, dopracovali dôležité veci, ale my chceme to isté. Hanu Takula je spravodajcom, chcel by vniesť do veci nové myšlienky, chcel by zmeniť v programe to, čo nie je dobré ja si napríklad nemyslím, že, že, že bude len financovanie projektov a nie európske domy. Všetko, po čo, po čo som, na čom som roky pracoval, už nemôžem predkladať. Nemôžem, pretože môžem už len povedať áno či nie. Takže takto si ja nepredstavujem parlamentnú demokraciu a myslím si, že mám mnoho uh, takých, ktorí to podporujú rovnako a ja som za to, aby sme to povedali nie. Kolega Léne je napríklad celkom jasne tohto názoru. Určite to podporí väčšina. A rada a komisia by mali zvažovať, či právnej službe e, Európskeho parlamentu by nemali dať zapravdu, aby sa vec posunula, pretože v roku 2000, rok 2014 sa blíži, ide o demokratickú účasť občanov. Kým sme sa však nezúčastnili, tak to nebude možné. Teraz chcem povedať e, chorvátským kolegom, že e, máme tu poprvýkrát chorvátske tlmoč- tlmočenie, kolega Matušek. Teší nás, že dnes môžete všetko počuť aj v chorváčtine, hoci viete dobre anglicky a nemecky. To je veľmi pekné. Všetko bolo povedané, Hanu? Ešte tu ale zostaň, potrebujem ťa. Rozpravu tým uzatváram. Ďakujem komisii za prítomnosť i rade. Chcem sa vrátiť k tomu, čo sme už raz riešili. Kde je pán Lokigard? Tam už je preč. Hovorili sme na stretnutí koordinátorov o tom, že koordinátori a my dnes máme rozhodnúť o tom, či rozpočtovú linku, rozpočtový riadok, či rozpustíme rezervu Povedali sme, že komisia nám prislúbila, že pracuje a opätovne som s nimi hovorila, že do polovice jú, jú, júna maj, majú čas, z toho vychádzal aj pán Lockegaard, takže čas sme tak nepresne sledovali. Teraz však, keď som ho poprosila, že musíme vedieť, či vlastne na tom pracujú, sme e, zaslali dnes na poludne návrh, ktorý je návrhom a preto nie je tý, e, prerozdelený všetkým. Len služby komisie ho videli. Dala som to pánu Lokegartovi s prozbou, aby si to pozrel. Ja i pani Trupl sme sa na to pozreli takisto, takže v každom prípade vidíte, že komisia sa zamýšľa tým smerom, od ktorého očakávame, že bude ten správny, teda strategické predstavy. Nová realita a teda ehm, nové slova, rýchlo sa meniace prostredie, nové paradigmy, nové konsekvencie. To sú názvy. Alebo na, na, naše e, čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúce reality. Komunikácia sa musí rozvíjať. Ďalej tu je napísané kombinova- spájanie síl v komunikácii, stabilita, solidarita a rast a tak ďalej. To je e, centrálny účel Európy. To je to, čo sme žiadali od Európy. A myslím si teda, že sme na správnej ceste. Ak to dobre vidím, je to naozaj zozbieranie myšlienok a do, do polovice júna to chceme uzavrieť. A teraz by som chcela poprosiť, aby sme pánu Polgerovi, ktorý to naozaj e, realizoval, a určite to ešte e, e, doladí. Dostal materiál od pána Lokegarda, že to bude... Chcel by som poprosiť, aby sme my ako koordinátori a ako výbor e, podporili, že e, rozpočtový výbor zajtra či pozajtra pri zasadnutí túto rezervu rozpustí. Pán e, Lokegard ako vynálezca tejto rezervy, máte slovo ešte raz. Neviem, či som to vynašiel, ale je správne tvrdiť, že tu teraz máme ten prvotný návrh, na čom pracoval pán Polgert a veľmi ma teší, že to tak rýchlo zrealizovalo, pretože pred, musíme prijať rozhodnutie. Je správne tvrdiť, a je to určite nepochybné, že tu bola snaha vytvoriť niečo užitočné a mali sme dobrý konsenzus v tom, čo chceme dosiahnuť. Jediná obava z mojej strany sa týka toho, že príjmaním, prijatím tohto roz, e, rozhodnutia prerušujeme proces a ako som už bol povedal, dnes viackrát mne sa nezna, nezdá nevyhnutné prijímať to rozhodnutie teraz. Ja som si to dovolil sám preskúmať a mne sa zdá, e, že očividne tu nie je problém, pri, že by sa toto o 2 či 3 týždne odročilo. 19. júna prebehne nové ďalšie stretnutie rozpočtového výboru a rozpočtári, s ktorými som hovoril, povedali, že nebude problém prijať tú rozhodnutie, 19. júna budeme mať my takisto stretnutie, takže je to otázka realizácie, prejsť si to a spolupracovať a, a nechcem teda ľudí teraz dostávať pod tlak a stresovať. Dohodli sme sa s pánom Polgartom, že, sa, že si vo veciach rozumieme, ale nie sme ešte tak ďaleko a zdá sa, že je to trochu nevyhnut, ne, e, nevhodné prijať rozhodnutie teraz, pretože môžeme do 19. júna čakať, takže prosím vás, naozaj odročme tento proces e, formálne, len aby sme získali priestor a čas na dovrče, dovršenie našej dobrej spoločnej práce. A tak sme zasa tam, kde sme boli dnes ráno. Mne bolo povedané, že ak teraz nepovieme áno či nie, tak zajtra či pozajtra rozpočtový výbor príjme túto vec a bude bežať. A potom už nebudeme môcť povedať nič. Musíme teda povedať teraz nie, aby sme mohli neskôr niekedy povedať áno. Ale to je vec, kedy si myslím, že sme naozaj smiešní Nemusela som predsa potom naháňať pána Polgera, aby nám e, e, k materiálu, ktorý ešte nie je hotový, aby nám ho dal nedokončený. Ja som ho uistila, že ak to pôjde ten smer, smerom, ktorý sme očakávali, že budeme hlasovať za a do 19. ten hotový materiál dodá v toho 19. Bolo by to potom vlastne stringentnejšie, než je to teraz. Myslím si, že sa zosmiešneme, keď budeme ďalej pracovať na tom, to, že budeme sťažovať život niekomu, kto chce len dobre. Pán Polger s nami spolupracuje. Veľmi neskoro sa pridal eh, k tomuto, ale veľmi dobre to pochopil. Musí konzultovať, musí eh, si to nechať schváliť pani Redingovou a to sa mu nemôže podariť za 3 dní. Prislúbili mi to do 17. Preto si myslím, že by sme mali urobiť to, čo sme si ráno dohodli. Ešte pán Lokegard a potom sa spýtam na názor kolegov. Nie som predsa vševediaca. Nech sa páči ešte raz. Ja. Dobre. Ja chápem, že to potrebujeme vyriešiť, ale mm, neviem, koho tým uspokojíme, keď to takto urobíme. Lebo my, komisia a rozpočtový výbor bude úplne, budeme úplne spokojní, keď budeme mať dohodu do polovice júna. Tak o čo teda ide? Samozrejme, ako parlament, ako výbor môžeme získať viac, ak budeme mať 3-4 týždne na e, vyrokovanie tejto otázky. Ale e, asi budete všetci súhlasiť s tým, že 3 až 4 týždne zasa neuspokoja všetkých. Už 9 mesiacov sa snažíme dospieť tomuto bodu a teraz máme šancu niečo získať, niečo, k niečomu sa dopracovať. A už to bude trvať, hádam, len 3 až 4 týždne. To je, myslím, aj spôsob, akým to chápe komisia, takže ja to nechápem teraz. Ich habe mich beim Sekretär... Spýtala som sa výboru, sekretariatu výboru, dostali sme inštrukcie, bolo mi povedané, dnes musíme rozhodnúť, aby sme mohli rozhodovať 7. júna, určite rozhodnú, pardon, rečnička sa ospravedlňuje, 31. mája rozhodnú a ak nič nepovieme, tak to prejde, alebo povieme teraz nie a potom to odsunieme na neurčito, respektíve na nikdy. A alebo teda umožníme, aby pán Polger so svojimi ľuďmi urobil to, čo treba. Marko Sková, mali by sme počkať. Marko Skoria. Myslím, že tu nastal určitý, určitý, určitý zmetok, lebo my máme iné informácie od toho, čo som počul od pána Lokegarda a pani predsedničky Pakovej ale ak to teda je tak, ako povedala pani Paková, nemôžeme strácať viac času, ani sa nemôžeme vrácať späť. Musíme zaujať stanovisko a to pozitívne. Lebo musíme dať odpoveď do zajtra, ako sa zdá. Ja, ich teile das, was... Zdieľam to, čo povedal práve teraz Markus Skuria, ak sme práve pod časovým tlakom a rozumela som Helga aj dnes ráno tak, že rozpočtový výbor rozhodne zajtra, tak si myslím, aha, prepačte, takže pozajtra pánu Polgarovi by sme mali signalizovať, e, že je to do istej miery akási záloha z našej strany na mieru dôvery a podľa očakávaní, tak ako ste sa vy dohodli, by sa tento dokument mal príslušným spôsobom naformulovať, že je to veľká miera dôvery pre ňo. A v prípade pochybnosti budúci rok tiež vytvoríme rezervu, ktorú potom on musí si nechať schváliť. Myslím, že takto by sme to mohli signalizovať. Nemalo by zmysel ďalej to blokovať, pretože sú tam aj dobré veci, ktoré sa z toho budú financovať a ktoré sa momentálne nemôžu financovať, pretože táto rezerva nie je k dispozícii, takže by som pánu Polgerovi vyslala jasný signál. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz tu máme dve skupiny liberálov. Helga má slovo. Dnes ráno som sa pokúsila kvôli časovému tlaku z výboru pre rozpočet a na základe z toho, čo povedal Morten Lockegaard, snažila som sa toto všetko spojiť a nájsť cestu von. Absolútne očakávame, že kolga urobí v tom zmysle, ako sme ho žiadali príslušné kroky. Ja nie som koordinátorkou za zelených, ale pripájam sa k Petre Kama Ivard. Pán Bisky. Pán Podana. Pani predsednička hovorí bez mikrofónu. Tým pádom vyšleme rozpočtovému výboru pozitívny signál a panu Polgárovi napíšem milý, ale naliehavý list, že im dávame dôveru a odstraňujeme rezervu, ale očakávame, že nám výjde v ústrety a dokument nám do polovice júna predloží. Dobre? Je to tak v poriadku? Dobre. Túto rozpravu uzatvárame. A máme tu teraz bod číslo 14. 13 sme už prešli. Morten. Well, I think, uh... Nuž, niektorí poslanci sa e, pokusili nás presvedčiť, že potrebujeme mm, väčšiu dôveru. Aj ja e, sa s pánom Polkom chcem porozprávať, ale E, tu nejde o dôveru alebo e, nedôveru. My už máme medzi sebou nastolenú dôveru s pánom Polgrom, preto sme tu. E, takže my tu nie sme pretože by sme nemali dôveru. My sme s pánom Polgrom e, rokovali, viedli dialog, ukázali mu e, dôveru. My sme mu preukázali dôveru. A, a teraz toto Myslím, že už sa všetko povedalo. Dúfam, že táto dôvera sa nenaštrbí, ináč sme veľa času strávili zbytočne. Yeah, I totally agree with you. Áno, úplne s vami súhlasím. A e, to tomu e, síce pekne, ale jednoznačne povieme. Dúfam, že nás bude pozorne počúvať, ako aj túto diskusiu Myslím, že by nás nemal sklamať. Okay? At, the, at the middle of June. Takže čakáme to uprostred júna. júna. Uzatvárame bod 13, prechádzame k bodu 14, to je prezentácia štúdie, ktorú sme dali vypracovať o uplatňovaní Európskeho kvalifikačného rámca. Pán Simon Brück, výskumný pracovník, kde ho máme? Dobre, pán Brück, máte slovo? Ďakujem za možnosť prezentovať výsledky štúdie, ktorú e, vypracovala Panteja e, so sídlom v Holandsku. E, ja sa budem venovať na začiatku tomu celkovému kontextu štúdie, potom poskytnem informácie o rámci na vyhodnotenie v rámci tejto štúdie a potom na, prejdem k záverom odporúča a odporúčaniam a potom bude čas na otázky a odpovede. Pokiaľ ide o kontext, um, e, Európsky kvalifikačný rámec, e, tak e, to je niečo, čo má za cieľ podporovať mobilitu a celoživotné vzdelávanie um, ľudí v Európe. Na 20, 23. apríla 2008 e, Európska rada e, odporúčila, aby sa vypracoval e, tento Európsky kvalifikačný rámec a na základe toho sa potom teda majú vypracovať národné kvalifikačné rámce, podľa ktorých teda budú všetky certifikáty a diplomy budú obsahovať príslušný odkaz na um, konkrétnu úroveň um, kvalifikácie. Takisto sa tam bude rozlišo- rozlišovať medzi e, formálnym a neformálnym e, vzdelávaním a členské štáty vymenujú a vytvoria národné koordinačné body na podporenie integrácie medzi týmito jednotlivými e, národnými e, systémami. Takže štúdia sa zameriavala na e, výsledky, ktoré sa v tomto smene dosiahli a na to, ako členské štáty sa vyrovnávajú práve s tými výzvami EIQF a Snažili sme sa v rámci štúdie takisto e, poukázať na to, akým spôsobom by sa členské štáty mohli do, dopracovať k, žela, k žiaducím výsledkom. Použili sme jednak e, tie aktuálne dostupné údaje z jednotlivých e, členských štátov, aj hĺbkové štúdie z Holandska, Nemecka, Švedska, Talianska, Holandska a potom sme vykonali e, príslušnú analýzu. E, ako rámec na hodnotenie, e, keď sme hodnotili v podstate ten súčasný stav implementácie, tak tam sme sa zaoberali aj technickou implementáciou odporúčaní, ale sú tam aj iné dôležité otázky, ktoré sa v rámci takejto štúdie musia riešiť napríklad dizajn tých e, odporúčaní alebo relevantnosť e, tých odporúčaní a čo sa doposiaľ dosiahlo alebo realizovalo z týchto odporúčaní. Takže relevantnosť, e, implementácia a vý, výsledky. To boli také tie tri kroky, v ktorých sme postupovali. Takže teraz ide o ten hodnotiaci rámec Eh, ale v zásade všetky tie zistenia išli vlastne cez prizmu týchto troch kategórií, eh, ktoré som uviedol. Z toho vychádzali závery a odporúčania. Pokiaľ ide o relevantnosť ehm, tých eh, odporúčaní v rámci IQF, mobilita pracovníkov v rámci Európskej únie e, sa môže zvýšiť e, vďaka e, transparentnosti kvalifikácií a to takisto nielen v rámci Európskej únie, ale medzi Európskou úniou aj tretími krajinami. Ten design IQF, ako by plynulo z analýzy, sa javí ako pevný, solidný a relevantný z hľadiska plnenia stanovených cieľov. E, IQF sa zameriava na pracovný trh, ale je to v prvom rade e, politika vzdelávania. Takže e, z hľadiska pracovného uplatnenia alebo na trhu práce sa považuje za menej relevantnú. Pokiaľ ide o ten širší kontext pre IQF, tak na európskej úrovni sa mu e, dostáva veľkej podpory, je úzko prepojený s agendami pre vzdelávanie a aj z e, hľadiska subsidiarity. IQF EQF je e, takisto úzko prepojený s Ekvetom Europass mm, a tak ďalej. To znamená s ďalšími mm, e, štruktúrami a systémami hodnotenia formálneho a neformálneho vzdelávania, ktoré sú navzájom komplementárne. Ehm, treba však ešte plne identifikovať e, vplyv, skutočný vplyv všetkých týchto iniciatív. Sú aj ďalšie iniciatívy, E, napríklad ESCOT, e, European Skills and Competencies Taxonomy, e, ďalej program na 2005 až 36, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií a podobne. Sú určité jasné rozdiely medzi EQF ako systému e, na hodnotenie e, kvalifikácií na deviatých e, rovinách v porovnaní s tým jestvujúcou, klasifikáciou, ktorá vlastne vychádza zo šiestich. Takže keď sa pozrieme na tie hlavné zistenia, pokiaľ ide o technickú implementáciu, pristupovali sme k tomu z hľadiska otvorenej metódy koordinácie, princíp subsidiarity sa tu rešpektuje Mm, Európska komisia e, v podstate má len takú e, rolu e, mm, na vytváranie potrebných podmienok pre realizáciu programu a na stimulovanie členských štátov má komisia rôzne nástroje. My sme v rámci štúdie identifikovali celý rad pozitívnych podmienok, e, ktoré prispievajú k realizácii a to nájdete práve v časti o technickej implementácii. Poprvé, e, je potrebné e, vytvoriť, vytvoriť určitý prípravný politický rámec zo strany členských štátov. Musí tam byť vysoká miera inštitucionalizácie, zapojenie zainteresovaných strán, a e, treba riešiť e, neochotu niektorých členských štátov e, vykonať konkrétne kroky. Takže musia tam byť určité sily, ktoré ich postrčia tým žiaducim smerom. Ja som zdôraznila niektoré z tých dôležitých zistení vzhľadom na časové obmedzenie. Samozrejme, v jednotlivých členských štátoch sú pomerne veľké rozdiely, e, pokiaľ ide o implementáciu. Spojené kráľovstvo, Írsko, e, no, Francúzsko už začali, e, už začali pracovať v tomto smere a v týchto krajinách je pomerne jednoduché vlastne mm, bolo relatívne jednoduché mm, pracovať na mm, tejto referenčnej správe. E, v ostatných krajinách, na, napríklad na južnej, v južnej juhoeurópskych krajinách, um, treba ešte vykonať určitú um, reformu o vzdelávacích systémoch. A je tam teda oveľa viac práce, pred ktorý, ktorou tieto krajiny stoja. A potom tu boli krajiny, ktoré majú vzdelávací systém na veľmi vysokej úrovni, a kde už niektoré tieto prvky E, hodnotenia na základe výsledkov e, existuje. Dôležité je takisto nastaviť ten systém tak, aby existovala vzájomná dôvera medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o kvalifikáciu stupňa vzdelania, lebo len takto môže v praxi na pracovnom trhu e, skutočne fungovať. E, pokiaľ ide o proces implementácie, sú medzi jednotlivými členskými štátmi rozdiely. Niektoré členské štáty už robili konkrétne kroky a e, vlastne odstránili niektoré rozdiely. Menej rozvinuté krajiny majú a čelia e, iným problémom. Vzhľadom na spoločné ciele je v záujme všetkých e, členských štátov, aby sa tá implementácia na vnútroštátnej úrovni realizovala dôveryhodným spôsobom. Aby sa do toho zapojili všetky zainteresované strany, aj na základe už existujúcich skúseností jednotlivých členských štátov. E, treba aj zainteresovaným stranám a E, politickým činiteľom pomáhať pri e, príjmaní správnych rozhodnutí. Dôležité tu je to, že hybnou silou pre členské štáty, aby pracovali na ďalšie implementácie, priebežné monitorovanie implementácie. A to pokiaľ ide o konkrétne otázky. Napríklad e, na akú úroveň postaviť napríklad e, maturitné vysvedčenie, pokiaľ ide o prístup k vysokoškolskému vzdelaniu potom. Toto je jedna z otázok, ktorou sa treba zaoberať. Alebo e, Jednotliví členovia e, poradnej skupiny EQF sa stále veľmi aktívne zapájajú do činnosti, e, tak aby mm, sa celá práca neodkláňala od tých vytýčených cieľov. Ako som povedal, ten prvý termín e, na e, tú referenčnú správu bol roku 2012 a do roku 2002, 2010 pardon, a do 2012 by sa vlastne mala stanoviť akási referenčná úroveň pre všetky tie jednotlivé mm, certifikáty a diplómy, diplomy e, o vzdelaní. Toto vyžaduje pomerne dlhú prípravnú fázu a to nie len na prípravu ako takú, ale aj na určitú spätnú väzbu. A tieto termíny, tak ako sú e, stanovené, sú istým stimulom, tak aby sa nestrácala tá, nestrácal ten impuls na strane členských štátov, ktoré už na tom začali pracovať. Oneskorenie o dva roky sa nepovažuje až za tak problematické. Viac problematický je však ten druhý termín. Mm, veľa krajín na tom ešte, na, tom, na tejto druhej fáze nezačali pracovať a ešte si nevypracovali postupy na uvádzanie úrovní EQF na všetkých diplomoch a certifikátoch. A to by mohlo predstavovať potenciálne nebezpečenstvo, lebo keď sa tá druhá fáza nedokončí, tak to bude, celý ten projekt bude stále vysokou politickou prioritou a praktické využitie nebude možné, ak sa nedokončí práve táto druhá fáza. Keď sa pozrieme na tretiu časť, to znamená časť o výsledkoch, v odbornej literatúre Ehm, sa nachádzajú určité kritické hodnotenia vplyvu mm, týchto, ehm, tejto snahy ehm, zosúladenia certifikátov na mm, vzdelávací systém. Ale treba sa pozrieť aj na to, že pri takomto rozsiahlom projekte e, v priebehu 4 rokov možno skutočne hovoriť len o mm, veľmi, len, len veľmi približne o skutočnom vplyve a, a dopade mm, príslušných opatrení na vzdelávací systém. Takže správa sa zaoberá tým, čo sa urobilo, aké sú výsledky týchto aktivít, čo sa môže urobiť na zvýšenie transparentnosti týchto postupov a ako to všetko vedie k lepšiemu celoživotnému vzdelávaniu a mobilite pracovníkov. Vzhľadom na výstup je celý projekt EQF uspokojujúci a pokračuje a postupuje podľa plánu. Ehm, bol zdrojom mnohých aktivít na úrovni členských štátov na splnenie tých definitívnych cieľov, ktoré sa vytýčili. E, otázka je teda, kedy sa dokončí tá druhá e, fáza, ktorá mala byť do roku 2012. Tie výsledky sú teda slubné, ale môžu byť e, nedostatočné z hľadiska e, plnenia cieľov celoživotného vzdelávania a mobility pracovníkov. Hovoríme však o období, ktoré vlastne e, pokrýva 4 roky od posledného publikovania odporúčaní, takže je to ešte stále príliš sa v času na hodnotenie. Napokon môžeme povedať, že implementácia EQF e je veľmi e, prestížným, e, komplexným a dôležitým celoeurópskym projektom, do ktorého sa zapojili zainteresované strany na celoeurópskej aj národnej úrovni. A môžeme povedať, že implementáciu možno považovať za dobrý príklad dobrého fungovania otvorenej metódy koordinácie toto je ten hlavný záver. Je samozrejme aj veľa kritických záverov, ktoré musíme vyvodiť e, a ktoré poukazujú na niektoré problémy a technické otázky, ktoré by mohli ohroziť e, správnu implementáciu odporúčaní v budúcnosti. Prepojenie medzi EQF a cieľmi Európskej únie nie je eh, explicitne, dostatočne explicitne definované. Treba lepšie vysvetliť, ako EQF môže prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov, napríklad z hľadiska celoživotného eh, vzdelávania Zároveň je e, niekoľko inštitúcií ako e, DG Employment a DG Market, ktoré by sa mali viac zapojiť do realizácie EQF. Sú rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o východiskovú situáciu a to ovplyvňuje aj proces, ktorý sa v jednotlivých členských štátoch v rámci EQF e, dosiahol, to znamená pri definovaní e, Európskeho kvalifikačného, kvalifikačného, kvalifikačného rámca. E, odporúča sa e, takisto zosúladenie tých dvoch zložiek tohto systému a takisto sa vyskytli niektoré technické otázky, ktoré treba riešiť technické problémy. Ide tu o tie e, prvky na definovanie príslušnej úrovne e, na vnútroštátnej úrovni a ich vlastne napojenie alebo zasadenie do kontextu EQF. Neexistujú ani postupy validácie informálneho, neformálneho a formálneho vzdelávania na úrovni nižšieho a vyššieho vzdelania. Je tu takisto e, otázka prepojenia e, formálneho a neformálneho vzdelania e, s tými zavedenými štruktúrami vzdelávania. Also, it appears difficult to engage. Zdá sa byť aj ťažké zapájať aktérov zvonka, napríklad finančných príjemcov, sociálnych partnerov, občanov. Základná výzva je plné zapojenie pracovného trhu do implementácie. Nie je to v všetkých krajinách, ale v množstve krajín sa toto konštatovalo. Nejde tu len o spôsob, akým sa implementovalo, ale aj neza, e, nezáujem zo strany z, e, za, e, zamestnávateľov. Vytvára to vý, výraznú hrozbu pre dialog medzi vzdelávaním a tou stranou pracovného trhu. Mnoho krajín vrátane tí, ktoré už finalizovali správy, nezačali pracovať na procesoch, aby zabezpečili, že odkaz na priamu rovinu EQF sa zaruší, zaručí na e, všetkých úrovniach. Odkazy na medzinárodné kvalifikácie je vlastne testovacím prípadom, ako porovnateľné NQF môžu vyzerať. Kľúčová otázka znie, či jedna medzinárodná kvalifikácia bez koordinovaného prístavu sa umiestni e, na rovnakej úrovni EQF e, vo všetkých krajinách. Následkom všetkých týchto zložitých problémov e, plnohodnotné a dôveryhodné formy implementovania EQF by sa dali ohroziť nedostatkom viac vzájomnej dôvery. A otázka, ako to riešia členské krajiny, by mohla poškodiť dôveru jednotlivých aktérov. Je vysokou prioritou, aby všetci eh, eh, aktéry eh, sa riešili implementáciou druhého kroku referenčného procesu. Rozvoj kvalifikačné rámce je tu, čas na to tu je správny Otázka však znie, aký je dopad celého procesu. Môžeme to ilustrovať nasledovne. E, tu máme súčasnú situáciu a súčasne odporúčanú situáciu. Nejde o veľkú vedu. To ukazuje, ako by sa mohlo e, ako, ako sa môže od, od, odzrkadliť, že e, niekto sa ne, nevenoval druhej, druhej fáze zvýšenému za- zameraniu v druhej fáze. A to v konečnom dôsledku bude vedieť, bude viesť k vysokej miere dopadov. A teraz odporúčania. Prvá súprava odporúčaní pre Európsky parlament, Európsku komisiu a ďalšie európske inštitúcie. Odporúča sa, aby sa pokračovalo v mandáte poradenskej skupiny EQF aj po apríli 2013 vzhľadom na význam e, pre budúci e, trh e, práce v Európe a vzdelávanie. V rámci nového obdobia EQF by tu tiež malo byť menej agendy pre vzdelávanie a viac agendy orientovanej na pracovný trh. Toto sa neudeje zo dňa na deň, ale v rámci dnešného obdobia výrazný pokrok sa musí e, uzrieť pre druhú fázu referencií. A zmi. takisto evaluácia Európskej komisie, ktorú bude e, táto realizovať v budúcich mesiacoch, musíme zapojiť retrospektívu aj perspektívu na to, ako sa EQF dá zlepšiť lepší vzťah k čas tej strane pracovného trhu. Tiež sa odporúča, aby sa lepšie vyjasnilo, ako EQF prispieva k lepším, e, lepšiemu dosahovaniu cieľov EU 2020 a e ET 2020, mobilitu a tak ďalej Treba tiež e, definovať predbežné, prechodné ciele. Tiež sa odporúča na európskej úrovni zvýšiť zapájanie sa ďalších generálnych riaditeľstiev, to som už povedal, a ďalej zosúľadiť európske nástroje to sa odporúča medzi jednotlivými európskymi nástrojmi a iniciatívami. A tiež e, nezrovnalosti medzi systémom piatich úrovní e, podľa minulých smerníc. Pokiaľ ide o poradenskú skupinu EQF a členské krajiny, by sa mal e, zvýšiť zameranie na druhú fázu referencií. Tiež sa odporúča dohodnúť si časové harmonogramy, ktoré súvisia s druhou fázou a načrtnutie e, určitých usmernení. Tiež sa odporúča ďalej rozvíjať a implementovať ten prístup založený na e, učebnom výstupe a tiež zvýšiť e, dôraz na e, kvalitatívne systémy zabezpečenia kvality. členskej krajiny a aktéry na úrovni člensk- členských krajín by sa malo zap- zapojenie účastníkov pracovného trhu, vytvoriť taký pocit identifikácie sa a vlastnenia a tiež stimulovať dialog medzi pracovným trhom vzdelávania a ostatnými aktérmi. Odporúča sa e, spracovať na druhej fáze referencie, aby sa iniciovala praktická rozpráva na základnej úrovni, zvýšenie transparentnosti, ako sú tieto úrovne prepojené pre finálnych príjemcov. Tiež sa odporúča ďalej budovať kvalitatívne zabezpečovacie systémy pre vzdelávací systém a ďalej pracovať na validácii a neformálnom a formálnom vzdelávaní mimo vzdelávacieho formálneho sektoru. Toľko z mojej strany. Správa je vám k dispozícii. Ak potrebujete viac informácií, tu je priestor na otázky a odpovede. Ďakujeme. Ako vidím, e, máme dostatočne počet správ pred sebou. Každý sa s tým môže sám vyrovnať, každý si to môže pozrieť, pretože je tam veľa detailov, ktoré sú veľmi dôležité, záležitosti, ktoré sú dôležité u nás v Nemecku, v iných krajinách sú možno menej dôležité. Ide napríklad o to, že maturita nemá byť na jednej úrovni porovnávaná s odborným ukončením vzdelávania. Neviem, ako je to v iných krajinách, bolo by dobré, keby sme si to najskôr pozreli a potom diskutovali tu vo výbore. Ďakujem pekne za prácu, ktorú ste vykonali. Nie som si však celkom istá, či potom, ako ste nás takmer dorazili svojim textom, môžeme teraz veľmi rýchlo reagovať a vyfiltrovať najdôležitejšie otázky. Alebo snad je niekto teraz v stave z prítomných e, položiť cieľenú otázku? Nie je to určite nezáujem, je to skrátka len tá skutočnosť, že sme prevalcovaní vašou správou. Ja som si práve prešla vašu vytlačenú prezentáciu. Určite je to veľmi potrebné pre jednotlivých kontaktných partnerov v členských štátoch, pretože problémy sú všade trošku iné. Dobre, teda ďakujem vám a aj vašim kolegyňam a kolegom a koleg... Mojim kolegyňam a kolegom by som dala do pozornosti ten, túto správu na prečítanie, nie na založenie do šuflíka, pretože je tam určite veľa zaujímavých nápadov. Teraz sa dostávame k poslednému bodu a to je Trans-European Telecommunication Network, transeurópske telekomunikačné siete a zrušenia rozhodnutia. Pán Lorenzo Fontana je spravodajcom a my by sme mali prezentovať stanovisko. Prosím pána Fontánu, aby prezentoval buď pôvodné alebo originálne nové myšlienky k tejto správe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za pochopenie vzhľadom na to, že som tu dnes dopoludne nemohol byť, že ste tento bod posunuli na popoludne, pretože ma naozaj veľmi mi záležalo na tom, aby som ho mohol prezentovať. No, hod len taká vsúka a je to tiež apel. Bohužiaľ v mojej oblasti minulý týždeň došlo k zemetraseniu i dnes predpoludním bolo zemetrasenie je tu 15 obetí a minulý týždeň 6 či 7 obetí na životoch. Bohužiaľ, bolo výrazne zasiahnuté kultúrne dedičstvo tejto oblasti. Napríklad v provincii Modena sa doslova zrútil dom. Využívam preto túto príležitosť na to, aby som apeloval na tento výbor i na ostatné. Nie je to tá určite najdôležitejšia vec, ale aj v oblasti kultúrneho dedičstva uvítam akúkoľvek pomoc, pretože v tejto oblasti sme naozaj prišli o veľké kultúrne bohatstvo. Určite pochopíte, že je to pre mňa tak trochu zvláštny deň. Prejdime však k stanovisku. Stanovisku, ktoré je pomerne dôležité, pretože sa týka stratégie na zvýšenie pokrytia Európy širokopásmovým internetom do roku 2020. Chceme sa pokúsiť o univerzálne pokrytie 30 MB alebo aspoň 50 domácností eh, napojiť na pripojenie, ktoré by bolo nad 100 MB. Je to teda veľmi dôležitý návrh nariadenia, pretože vieme, že pokiaľ v Európe ak chceme v Európe posilniť konkurencieschopnosť na ekonomickej úrovni, musíme výrazne rozvinúť technológie a na to máme všetok potenciál je jasné, že v tomto návrhu my ako výbor pre kultúru musíme tlačiť predovšetkým na to, a to je teda aj dôležitá súčasť môjho návrhu stanoviska, je to naozaj len návrh, taký náčat a musíme sa snažiť aby sa pochopilo, že kultúra je hnacou silou rozvoja Európy a to i hospodárskeho rozvoja. A preto musíme dosiahnuť to, aby tento návrh bral do úvahy úlohu kultúry v technickej a technologickej inovácii. Toto technologické pokrytie musí mať tiež dopad na naše klenoty, čo sú teda univerzity a všetky vzdelávacie inštitúcie. ktoré potrebujú mať pripojenie tohoto typu. Je jasné, že tento návrh sa zameruje na technologický rozvoj do budúcnosti. Myslím, že okrem toho budú predložené aj pozmenujúce návrhy, kde teda namiesto univerzity budeme chcieť tiež pomôcť aj periférnym oblastiam, napríklad horským oblastiam alebo veľmi vzdialeným regiónom, ktoré e, majú veľké problémy s pokrytím tohoto druhu. A potom tiež som k dispozícii všetkým impulzom zo strany kolegov, pretože je jasné, že viac hlav viac vie a môžeme teda preložiť, predložiť i rozvinutejšie nápady. Ja viem, že rozpráva bude prebiehať asi za mesiac eh, a potom sa neskôr bude o tomto stanovisku eh, hlasovať v októbri. Želám si do, dobrú spoluprácu. Je to tematika dôležitá, ale všetci sme otvorení tomu, aby sa veci tohoto druhu rozvíjali. Je to totiž vec dôležitá. Po prvom predstavení čakám potom príspevok od všetkých vás. Danke. Ďakujeme. Ďakujem za tento za predloženie tejto prvej verzie vašich predstav. Niekto sa chce vyjadriť? Sabín, ty vyzeráš, že by si chcela? Transeurópske siete sú veľmi dôležitým aspektom pri ďalšom vývoji a aj v rámci tém, o ktorých sme sa radili dnes do poludnia. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme dali eh, aj v budúcnosti k dispozícii dostatok prostriedkov, pretože na základe situácie členských štátov súčasnej, bohužiaľ, sa infraštruktúra buduje len veľmi pomaly a zdlhavo a mali by sme všetkým regiónom mali dať možnosť zrásť s Európou dohromady a zabezpečiť kultúra, kultúrnu rozmanitosť, dostatok e, prostriedkov pre vzdelávanie. Myslím si, že tieto prostriedky sú dôležité na to, aby sme v rámci programu iConnecting Facility vytvorili možnosti ďalšieho rozvoja a v tomto kontexte by sme ďalej mohli dobre spolupracovať práve v tomto bode. Čo sa týka ďalšieho rozširovania a budovania, myslím si, že musíme stanoviť nejaké ťažisko vzhľadom na enormný potenciál, ktorý s tým je spojený. Investičná medzera predstavuje asi 270 miliard eur. Na základe prostriedkov z programu to určite nezapcháme, ale je stále potrebné a trvalo udržateľné obstáť v medzinárodnej globálnej konkurencii a v kultúrnej oblasti vidím veľmi veľký potenciál, najmä v sektore vzdelávania. A to tak, že či školské vzdelávanie alebo aj odborné vzdelávanie je potrebné v rámci Európeány. To nemusím vysvetľovať podrobnejšie tomuto výboru. Bez týchto prostriedkov sa z dlhodobého hľadiska nezaobídeme ja by som si priala, aby aj v budúcnosti to tak fungovalo, že zo štruktúrálneho fondu a aj z fondu pre regionálny rozvoj a budovanie telekomunikačných sietí by sme niečo mohli dostať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Sme stále v rovnakom kontexte. Dnes ráno sme hovorili tiež týmto smerom. Ďakujem pekne za úvod a za krátky dialog, ktorý sme viedli. Pán Fontána, pracujete teraz na vašom dokumente a kedy máme ďalšie rokovanie, bude to v júni. V júni 19. by sme to predložili a v septembri by sme hlasovali. Dúfam, že skutočne sa nám podarí vďaka tomu niečo dosiahnuť v záujme všetkých zúčastnených. Ak myslíme na program e-learning, elektronické vzdelávanie, tak sme boli veľmi pokrokoví, ale potrebujeme aj telekomunikačné siete, inak nám e-learning nepomôže. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rozmanitý deň sme mali. A prepačte, hlási sa niekto z komisie do diskusie. Prosím, veľmi sa teším, že tu ste. Nech sa páči. Pán. Má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. My sme radi, že sme tu, hoci už e, čas pokročil. A sme stále tu a veľmi pozorne počúvame. Nemám konkrétne otázky k tomu, čo som počul, ale Chcel som pánu Fontanovi poďakovať za podporu a za zhrnutie toho návrhu a za zdôraznenie e, jeho dôležitosti pre kultúru a vzdelávanie, ako ste správne poznamenali, pani Paková. E-learning a vzdelávanie potrebujú e, tieto širokopásmové siete a využitie týchto sietí broadbandu. To je všetko vzájomne prepojené. Vyššie rýchlosti poskytujú lepšie služby a lepšie služby vyžadujú rých, vyššie rýchlosti. A e-learning je taký druh služby, ktorý potrebuje na správne fungovanie vysoké rýchlosti. Takže my toto e, berieme do úvahy a ďakujeme za zdôraznenie dôležitosti a potenciálu e-learningu. Ďakujem pekne komisii. dnes ráno ste tu boli a to, že ste prišli ešte raz si veľmi cením, je to skvelé. Veľmi nás teší, že komisia sa venuje našej práci a chcela by som trošku poopraviť tú kritiku z dopoludnia. Vaša sprostredkovateľka, naša sprostredkovateľka je vynikajúca, pretože vás sem všetkých privádza. To je skvelé. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem tlmočníkom a rada by som poukázala na to, že sa opäť stretneme. A prepašte, ešte niečo musím povedať. Koordinátori rokovali. V e-mailových schránkach už máte výsledok tohto sedenia. Jedna správa bola zadaná na vypracovanie, inak išlo o delegácie a o tému uvoľnenie rezervy a e-citizenship Bod ostatné nemáme. Nasledujúce rokovanie bude znova trvať celý deň, dopoludne aj popoludne. Ďakujem pekne, pre vám príjemný večer. Ďakujem tlmočníkom, myslím, že už som sa im raz poďakoval.